Vážení kolegovia, dovolte, aby som upresnil, že na zasadnutí Rady pre e, všeobecné záležitosti 7. februára e, strednodobé hodnotenie viazočného finančného rámca nebolo predmetom diskusie. A výhrady talianskej vlády neboli stiahnuté. A teda v dôsledku toho body 13, 14 a 15 na spravodajcovia pán Obricht a pani Toma všetko posúvame na neskôr. A teda body 18 a 19 spravodajkyňa Gadria Zabal ehm, budeme preberať eh, ešte pred obedom, ako na záver. Chcel by som povedať, že z dôvodov eh, prítomnosti pani Moniky Olmajer bod 6 eh, politika budov budeme tento bod preberať po bodoch 8 a 9 a e, prehadí sa poradie týchto dvoch posledných bodov. Ak nemáte žiadne výhrady, tak môžeme považovať e, program v takto zmenenom, zmenenom znení za schválený. Ja budem musieť odísť, ak nedokončíme práce, pretože konferencia predsedov privíta Mária Montyho vo funkcii predseda, predsedu skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje a ja som pozvaný na toto vypočutie ako predseda výboru pre rozpočet. Takže chcel by som vás upozorniť na rozhodnutia, ktoré prijali koordinátori 8. februára bolo rozhodnuté pripraviť jednoduché stanovisko k správe komisie, teda správu z vlastnej iniciatívy výboru amploy o správe o implementácii zamestnanosti mládeže uplatňovanie článku 53 nariadenia Európskeho parlamentu my sme predpokladali, že bude článok 54 ale náš spravodajca tvrdí, že článok 53 je správny. Rozhodnutie požiadať o povolenie na prípravu dvoch správ z vlastnej iniciatívy v rámci viacročného finančného rámca po roku 2020 a vlastné zdroje Európskej únie spolu spravodajca pre CFP Izabel Toma a Jan Olbricht a spolu spravodajcovia pre vlastné zdroje Janus Levandovský a Gerard Depre. A na záver bolo prijaté rozhodnutie schváliť predbežný program na prijatie správy o vytvorení e, správy o stave výdavkov e, parlamentu. Proti tomu bol spravodajca Richard Schwartz e, 6. marca do 15. marca pozmenujúce návrhy 12. 20. marca. Druhá výmena názorov a plán, e, plenárka v apríli. Samozrejme, tento kalendár sa ešte môže meniť podľa kalendáru DIRA a bude to ešte potvrdené neskôr. A teraz môžeme prejsť na hlasovanie. Poprosím vás, aby ste vložili hlasovacie kartičky do hlasovacích zariadení. a budeme sa vyjadrovať k správe kolegu Nezmi Ali ohľadom Fondu prispôsobenia sa globalizácii. Holandsko na tému e, pardon, e, Holandsko Drent e, over Retail. Hlasujme teraz.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 Paragraf 7, amendement du... Takže odsek 7, pozmeňujúci návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeňujúci návrh 4 za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 5. E, nepriateľný. Pozmeňujúci návrh 6 za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 7 za? Proti? zdržali sa schválení, 8 za, proti, zdržali sa schválení, 9 proti, zdržali sa schválení, 1 za, proti, zdržali sa schválení pozmeňujúce návrh 2 za, proti, zdržali sa Schválený. Hlasujeme o celom texte. Není pozmeňujúcich návrhov. Menovite. Hlasujme teraz. Končím hlasovanie. Chvál, správa schválená 23 hlasmi za, 3 proti. A teraz sa musíme vyjadriť k transferu. To stanovisko všeobecného spravodajcu. Pán Gajer, čo si o tom myslíte vy? Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ähm, der äh, Veľmi, uh, sil, veľ, veľmi hustá doprava bola dnes ráno. V mojej štvrti, preto sa spravedlňujem, že prichádzam neskoro. Uh, Transfer, ktorý vám navrhujem, je ten, e, ktorý musí logicky nasledovať e, hlasovanie, ktoré sme práve urobili. Ide e, teda o otázku súvisiacu s globalizačným fondom na podporu zamestnancov. Takže to je pozadie tohto transferu. Ja vás prosím o vašu podporu. Thank you. Pardon, le vote est un vote. Takže hlasujeme elektronicky. Hlasujeme teraz. Končím hlasovanie. 25 za, 1 proti. Schválené. Pán Taranso, čo sa týka ďalších častí, nie sú tam žiadne požiadavky na platby? Pantaram, nie sú tam žiadne požiadavky na platby. Nie? Dobre, takže za týchto podmienok môžeme považovať eh, hlasovanie za ukončené a budeme pokračovať, keď príde Monika Holmajer a budeme hovoriť o budovách. A slovo dostáva všeobec e, sa Moresal. Uh, uh, bude to v podstate taký prvý návrh na rozpočet na rok 2018. Ďakujem pekne, pán predseda, milí kolegovia. Dnes ráno sme mali príležitosť mať prvú výmenu názorov o smerovaní, ktorým chceme riadiť rozpočet únie na budúci rok. Ja som predstavil a zásal návrh správy o usmerneniach pre rozpočet EÚ na budúci rok. Tieto usmernenia by mali byť našou politickou prioritou a, a na základe nich by sme mali začať naše dnešné diskusie. E, pozmenujúce návrhy môžu predložiť kolegovia a potom 6. marca budeme o tom hlasovať e, vo výbore a na marcovej plenárke v Štrásburgu. Viete, že to je pre nás príležitosť povedať Európskej komisii skôr, ako predložia návrh rozpočtu v maji, ako to očakávame to rok, povedať Európskej komisii, čo od nich očakávame, ako využijú obmedzené zdroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme s nimi spravili to, čo od nás európsky občania očakávajú. A podľa mňa to bude aj moto, ktoré navrhnem pre rozpočet Unie na budúci rok. Podľa mňa občania Európy očakávajú od nás rast, pracovné príležitosti v bezpečnom prostredí. Za posledné dva roky sme zažili nevýdané obdobie a množstvo energie a diskusie o rozpočte sa zameriavali na preko, zvládnutia prekonania utečeneckej krízy. Samozrejme, bola to veľká výzva, ale podľa mňa musíme vyslať signál e, voči občanom, že nezabúdame ani na tradičné priority rozpočtu Európskej únie. A ľudia majú obavy s rozvojom hospodárstva, chcú, aby hospodárstvo rastlo a chcú, aby obč- európsky občania mali pracovné miesta. Pracovné miesta, ktoré ja vnímam ako e, podporu miest, ktoré budú dobré miesta, udržateľné, sociálne zodpovedné. A preto je dôležité silné hospodárstvo. Bez toho to nejde. A preto navrhujem, aby sme využili tie zdroje, ktoré máme k dispozícii na posilnenie našej infraštruktúry, aby sme investovali do výskumu, do inovácií, aby sme podporovali malé a stredné podniky, podnikateľov. Všetci poznáte ten program veľmi dobre. Horizont 2020, e, spájame Európu, Kozme. A čo sa týka inovácií a výskumu, všetci vieme, že Horizont 2020, že tento program že miera schvaľovania projektov predkladaných v rámci programu Horizon 2020 klesala posledný rok aj iba na 12%. To znamená, že dokážeme zafinancovať iba 12% projektov, ktoré žiadajú o financie. To je oveľa nižšie, ako tomu bolo v minulosti. Prečo? Pretože Horizon 2020, inovačné projekty, ako aj e, spájame Európu a veľké infraštruktúrne projekty, Jednoducho ich nemôžeme podporovať tak, ako by sme chceli v predchádzajúcich rokoch, pretože bolo vytvorené EFSI, pretože sme museli riešiť výzvy ktoré priniesla utečenecká kríza. Takže môj odkaz je, rok 2018 je rokom, kedy musíme vyslať jasný signál občanom, že budeme podporovať hospodársky rozvoj a predovšetkým tvorbu pracovných príležitostí stabilných, sociálne zodpovedných pretože keď sme riešili utečeneckú krízu, čo je dôležité a musíme naďalej riešiť utečeneckú krízu v najbližších rokoch, ale hospodárska situácia sa sama o sebe nezlepší, takže musíme vynakladať úsilie na posilnenie stabilizáciu našej meny, eura a sú mnohé témy, ktoré nutne nemusia súvisieť s rozpočtom Európskej únie, ale zo strany rozpočtu musíme spraviť všetko, čo je pre nás v našich silách, aby sme posilnili hospodárstvo. Konkrétne projekty FC e, začal pred dvoma rokmi, je to dobrý projekt, ja by som chcel, aby pokračoval, ale samozrejme mali by sme byť pripravení ho zlepšiť predovšetkým čo sa týka adicionality a zemepisného pokrytia. Takisto musíme vyslať jasný signál mladým ľuďom v Európe, že stojíme po ich boku, že budeme využívať iniciatívu zamestnávania mládeže, ale musíme sa pozrieť na to, či by sa nedalo zlepšiť. Ak sa dá zlepšiť táto iniciatíva, tak aby sme vytvárali stabilné, dobre platené miesta pre Európanov. A samozrejme potrebujeme náležité financovanie programu Erasmus. Politika súdržnosti. Vždy som to vnímal ako investičnú politiku, ako primárna investičná politika nášho rozpočtu. A súhlasím s popisom to správy pána Montyho, že politika súdržnosti je tá politika, ktorá je na prospech nás všetkých, nielen nutne tie krajiny, ktoré sú čistými príjemcami a mali by sme sa odkloniť od prístupu spravodlivej návratnosti a e, je to aj v správe pána Montyho uvedené a náš parlament prispel vlastne k príprave tejto správe. Takže hospodárstvo a pracovné príležitosti na jednej strane. Ako som povedal, na druhej strane bezpečnosť občanov. Bezpečnosť je takisto dôležitá, pretože ľudia e, nemajú dôveru, firmy nemajú dôveru, nechcú vytvárať pracovné príležitosti a rozvíjať hospodárskú činnosť keď e, Európa nie je bezpečná. A čo sa týka interných víziev, vieme, aké sú zdroje v rámci okruhu 3, ktoré sú veľmi obmedzené a museli sme mobilizovať e, e, nástroj E, ktoré neboli pripravené na tie výzvy, ktorými sme stali ako utečenecká kríza a nemohli sme to ani očakávať v roku 2013, keď bol vytvorený viacročný finančný rámec a preto sa musíme zamyslieť nad tým, ako využiť obmedzené zdroje, ktoré máme v tejto oblasti a v rámci tejto, tohto okruhu a myslím si, že musíme predovšetkým posilniť agentúry únie, ktoré majú kompetencie v oblasti vnútra spravodlivosti, pozrieť sa na to, ako sa dajú lepšie koordinovať ich aktivity, tak aby sme zlepšili bezpečnosť občanov, aby sme investovali tie peniaze, ktoré máme k dispozícii, ako som povedala, samozrejme tie peniaze, ktoré nemáme v rámci tohto okruhu, nemôžeme. Pri bezpečnosti by som chcel hovoriť aj o otázke susedstva e, na východ a na juh. V Lani sme s kolegami tohto výboru boli v Jordánsku a v Libanone, pán predseda, navštívili sme utečencov. Sú to krajiny, ktoré dostali, prijali každá milión utečencov a zistili sme, že sa dá veľa spraviť s podporou z EU rozpočtu v týchto krajinách. Je to veľa lacnejšie poskytnúť podporu utečencom bližšie im krajinám pôvodu ako tu v Únie. A agentúry OSN ktoré implementujú programy priamo v teréne, všetky, všetky uznávajú, že by nedokázali zabezpečiť podporu, potraviny, bývanie, pitnú vodu utečencom v regióne, ak by sme ich my nepodporili. Takže v tomto zmysle je dôležité riešiť e, korene, príčiny migrácie a vln utečencov. Peniaze, ktoré minieme tam, sú dobre minuté peniaze. Ale samozrejme je potrebné zabezpečiť aj to, že peniaze sa dostanú k tým ku ktorým sa majú dostať, aby sme mali dobré mechanizmy na mieste, aby sme zabránili e, zneužívaniu a podvodom s EU peniazmi, aby tie peniaze sa dostali ku koncovým príjemcom a splnili sme tak s nimi svoje ciele. Musíme zlepšiť e, oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti v týchto krajinách, ktoré sú našim, v našom susedstve, tak aby životné podmienky ľudí v týchto krajinách sa zlepšili. V tom zmysle, že E, v tom zmysle, zmysle, že sa zníži ich potreba ísť do Európy. E, budúci rok, na záver, pán predseda, budú dôležité platby. Vieme, že miera absorpcie za posledné prvé tri roky e, bola veľmi nízka až do roku 2016. Operatívne programy by mali budúci rok nabrať na rýchlosti a potreba platieb, úhrad bude oveľa vyššia budúci rok, takže to je oblasť, kde budeme musieť dať veľký pozor a zabezpečiť dostatok zdrojov, pretože viete, že nie je nič horšie, ako keď EÚ nedokáže e, uhrádzať svoje faktúry. A ešte na záver, keď som pripravil túto správu, nemali sme ešte stanovisko rady o, o e, preskúmaní viedočného finančného rámca stanovisko Rady pre všeobecné záležitosti tohto týždňa, to bola tento týždeň, pokiaľ viem. A vieme teraz, že sa nedosiahol žiadny pokrok, takže všetko to, čo bolo rozhodnuté v rámci revízii viazočného finančného rámca, čo bude mať dopad na rozpočet budúceho roku, samozrejme to zrealizujeme okamžite ako prioritu. Všetko E, čo spravím, bude v súlade s revidovaným viadočným finančným rámcom, ale keď sú tam nejaké veci, ktoré sa vyvinú najbližšie týždne a ktoré musíme zohľadniť aj pre usmernenia, tak to spravím cez pozmenujúce návrhy. Ak v druhom pohroku e, sa neuzavrie revízia viadočného finančného rámca a naviaže sa to na rozpočtové rokovanie na budúci rok, samozrejme budem pod, hrať podpornú úlohu, tak ako môžem. Vážení kolegovia, pán predseda, Ďakujem za to, že ste si ma dnes ráno vypočuli. Teším sa na diskusie a na prácu s kolegami, so všetkými politickými skupinami na túto tému v priebehu celého budúceho roka. Ďakujem pekne, pán spravodajca, pán všeobecný spravodajca, za to, že ste sa s nami podelili o vaše priority na rok 2018 a určite nepochybujem o tom, že ich budeme vedieť podporiť. Takže slovo dám postupne tieňovým spravodajcom, potom koordinátorom, ktorí sa chcú vyjadriť a e, mám tu už zoznam viacerých e, rečníkov. Pán Lioti. Ďakujem, pán predseda. Začal by som poďakovaním pánovi spravodajcovi Múresanovi za text, ktorý nám predstavil, ale aj pre e, e, ducha spolupráce e, medzi nami počas našej práce na tejto téme. Sme na veľmi dobrej e, ceste, pokiaľ ide o metódu, ale aj obsah. A teda text, ktorý nám bol predložený, považujeme ho za vyvážený, podporuje e, zamestnanosť mládeže, e, zlepšené financovanie malých a stredných podnikov, základný výskum. Myslím, e, že ako parlament môžeme byť naozaj ambiciózni a žiadať ďalšie zvyšovanie, nielen zachovanie aktuálnej úrovne v programe COSME A veľmi dobrý je aj e, odkaz na za e, záruky pre e, mládež, ale máme trošku obavy, pokiaľ ide o Interrail. Už sme sa viackrát v tejto súvislosti ako politická skupina vyjadrili. My sa orientujeme skôr na program, ktorý bol integrovaný a zlepšil by prístup mládeže ku kultúre, skôr než len rozdávať jednoducho lístky na dovolenku. No a potom je tu e, e, časť zaoberajúca sa vnútornými štúdiami, takže tam je dobre zaberať sa vnútornými nástrojmi Európskej únie pre bezpečnosť. Nemôžeme však zabúdať ani na naše úsilie v oblasti príjmania, Európska agentúra pre azyl, riadenie hraníc. No to by sme však nemali e, vnímať iba čisto z bezpečnostného hľadiska. My tu potrebujeme mať aj sociálnu, politickú a geopolitickú víziu E, pokiaľ ide o migračný fenomén. Pokiaľ ide o vonkajšie výzvy, súhlasíme síce s potrebou stabilizovať aktuálne konflikty ako v, na Ukrajine či v Libii. Nemôžeme zabudnúť na e, štruktúralne nástroje pre e, rozvoj, takže je dobré, že odkazujeme na nový FC pre Afriku v tomto texte, ale treba posilniť aj už existujúce nástroje v rámci nášho e, rozpočtu. A pokiaľ ide o technickú e, štruktúru rozpočtu, e, vážme si odkaz na systém vlastných zdrojov, na ktorom pracujeme ako parlament a trvali sme veľmi na ňom aj v texte, ktorým sa zaoberáme v týchto dňoch. Ale E, žiadame aj naozaj rýchle e, postupy v súvislosti s Brexitom, aby sme nezostali na jeseň zrazu e, prekvapení a ne, ne, nezostali sme v zložitej situácii plnej napätia. Treba tiež privítať odkazy na politiku súdržnosti na záver poviem, e, že cesta, ktorú sa pán spravodajca vydal, e, považujem za pozitívnu, ale ako socialisti a demokrati máme e, aj už tie ďalšie úvahy, ktorými budeme chcieť obohatiť túto diskusiu. K bodom, ktoré som práve spomenul, budeme sa teda sústrediť hlavne na ne. takže v rámci tých oddielov 3 a 4. A Budeme mať aj návrhy k zneniu, ale takým e, malým e, otázkam e, týkajúcim sa zlepšenia znenia. Takže sme na dobrej ceste, ale môžeme byť ešte trochu odvážnejší a predstaviť ešte ambicioznejší návrh stanoviska. Ďakujem. Merci. Merci. Jerži, nech sa páči. Teraz pán Kolmel. Ďakujem pán predseda. Ďakujem Zigfridovi veľmi srdečne za e, vyváženú správu, e, ktorú si nám poskytol. Punkte verstärken und vielleicht auch noch hinzufügen. Äh, zum einen na jednej strane právom si povedal, že e, musíme viac E, sa zaoberať voličmi, tí musia viac chápať, čo sa deje v Európskej únii s ich peniazmi. Nie sú to naše peniaze, my sme správcami ich peňazí. A preto je dôležité, aby sme si objasnili, že v EÚ potrebujeme skutočnú subsidiaritu. To znamená, že musíme konať, mali by sme konať, keď môžeme urobiť niečo lepšie, než E, členské štáty same pre seba. A tu je veľmi veľa dobrých príkladov. Aj pre mňa je tu zrejme, že v oblasti e, klimatickej politiky je treba konať spoločne, pretože ochrana klímy, ochrana životného prostredia to sú oblasti, e, v ktorých môžeme byť spoločne oveľa úspešnejší než každý za seba. Aj v oblasti energetickej politiky si myslím, že je veľa bodov, v ktorých členské štáty EÚ sa môžu navzájom doplňať a tak e, sa e, na záver dopracovať k lepšiemu výsledku, než keby e, konali oddelenie. Geografické okolnosti v jednotlivých štátoch sú úplne odlišné, takže preto tu nemôžeme si zvoliť jednu metódu, ktorá by sa uplatňovala na všetkých, ale musíme sa snažiť zhrnúť silné stránky krajín a napokon tu budeme mať vynikajúci výsledok, myslím. A e, tiež si myslím, že musíme naozaj preukázať odvahu, ale nie odvahu e, rob, chcieť robiť stále viac toho, ale práve naopak, mali by sme sa sústrediť na to, čo EÚ vie urob, urobiť naozaj dobre, kde je príslušná a e, čoho by sa radšej nemala dotýkať. A preto celkovo nie je dobrým riešením, ak hľadáme niekde problémy alebo problémiky, a myslíme si, že e, pre všetko aj Európska únia musí vyvinúť nejaký osobitný program. A z toho potom vyplýva e, tento netransparentný a nespravodlivý e, stav, pretože potom podporíme prostriedkami niektoré projekty, iné nie. Takže sústreďme sa na štíhlu, úspornú EÚ a viac treba Eh, dávať pozor aj na to, aby výsledky, ktoré eh, produkujeme, sa merali a aby sa z toho aj vyvodzovali dôsledky. Ja som veľký priateľ politiky súdržnosti, ale politika súdržnosti musí byť aj úspešná, inak eh, nie je to právo politikou súdržnosti. Takže ak E, do niečoho pumpujem 10 alebo 20 rokov peniaze a mám potom pocit, že na budúci rok e, si to bude opäť vyžadovať e, financie, tak jednoducho tu vyvstávajú otázniky, či doterajšia politika bola úspešná. Jednoducho tu sú na mieste pochybnosti a preto je možno dobrou myšlienkou povedať, potom radšej použijeme tieto prostriedky v iných oblastiach, kde aj niečo docielime. No a posledný bod, migračná kríza. Milé kolegyne a kolegovia, možno si spomínate, eh, môžem povedať, že som patril k prvým, ktorí povedali, že v EÚ musíme eh, eh, na boj proti migračnej kríze použiť veľmi veľa financií, ale hovoril som aj, že samotné peniaze nepostačia. Potrebujeme skutočnú stratégiu pre túto oblasť od A po Z. Inak Eh, tu budeme eh, konať iba veľmi eh, svojvoľne a ešte doteraz tu takúto stratégiu nemáme. Je tu síce pár prístupov, ktoré šťastie nie sú také zlé, ale potrebujeme tu celistvý koncept Dublinské zmluvy, len spomeniem a všetko, čo k tomu patrí, to veľmi dobre poznáte. Ale mm, podľa mňa ešte stále E, to nie je hotové a nechávame sa len tak viesť tým, čo sa práve deje, reagujeme len na to, čo vyvstane. A naopak my by sme mali povedať, čo si želá EÚ, čo chce a mali e, by sme tu mať aj legitimáciu príslušne e, tomu vlastne aj naše financie smerovať. Pani Žatenmaky je ospravedlnená. Teraz pani Niriada by mala dostať slovo keby tu bola, ale nie je. Takže pán Taron. Uh, thank you, Mr. President. Uh, I'd also like to praise the rapporteur for his uh, preliminary ideas. Ďakujem. Len také predbežné myšlienky z mojej strany. Myslím, že je to dobrý dokument, z ktorého môžeme vychádzať. Chcem len pripomenúť kolegom, že je tu eh, aj malá eh, úsilovná skupinka zelených eh, v tomto parlamente. My sa vždy usilujeme o zelenší rozpočet a snažíme sa aj s vami pracovať v tomto duchu. A tak chcem poukázať na jeden možno chýbajúci bod. Ním by bola možnosť zdôrazniť e, ten e, celistvý e, energetický prechod vo vzťahu s klimatickými zmenami. Myslím, že to nie je vo vašom texte zatiaľ plne podložené. A teda potom ešte budeme mať nejaké drobnejšie pozmaňovacie návrhy, ktoré by sme radi vyrokovali. Niektoré sa týkajú migračnej krízy, a myslím, že spolu sa nám podarí nájsť e, tú správnu vyváženosť medzi bezpečnostnými potrebami a e, základnými e, ľudskoprávnymi požiadavkami, na ktorých sme sa dohodli v 50. rokoch 20. storočia na medzinárodnej úrovni. Ešte stále tu máme odkaz na revíziu viacročného finančného rámca podľa mňa však najlepšia časť e, textu, e, ktorej by som naozaj rád zatlieskal, je bod 25, kde sa zdôrazňuje význam parlamentu, ktorý by mal byť e, zainteresovaný vo všetkých otázkach týkajúcich sa rozpočtu ako jediná demokraticky zvolená inštitúcia zo strany občanov EÚ. Za to vám ďakujem. Ďakujem, pán Tarant. Skupina EFDD kto je koordinátor za túto skupinu? A tieňový spravodajca? Pán Zoltek za ENF? Nie. Takže pán, pani Maky eh, by mohla eh, ešte predniesť niečo. Ja vlastne v, mene, v jej mene za ALD chcem niečo e, predniesť. E, ona ďakuje pánovi Murensanovi za tento návrh. Potrebujeme mať teraz e, víziu, ktorá bude strategická pre Európsku úniu. Tak ako vy som zrealizoval misie priamo v teréne v Jordánsku, v Libanone, aj do, e, v Gaze, na západnom brehu Jordánu, v Palestíne. No a to, čo si vlastne pani Etemaky všimla, že e, ciele európskej politiky nie sú úplne jasné. Uh, Európska únia je síce prítomná v teréne, je najväčším donorom v Palestíne, ale nie je to viditeľné. Chyba plán. A keď sa koná nejaká mierová konferencia mm, pre, tú, pre tento región, tak EÚ je neprítomná. Čiže paradoxne je, že my sme najväčším donorom medzinárodnej pomoci, ale chýbame v tej politickej dimenzii. A ja si myslím teda, že ako zástupcovia mm, rozpočtového orgánu by sme mali apelovať na európske vlády, mhm. A mm, musíme im povedať, že ten rozpočet Európskej únie musí ehm, byť dostatočný na to, aby sa, dalo splni- aby sa dali splniť tie politické ciele. pretože nemôžeme si klásť cieľa a potom tie rozpočtové prostriedky e, naplánovať tak, že ne, ne, nepostačujú. Musíme e, poukazovať na e, mládež, na mobilitu mladých a na zamestnanosť mladých. Program Erasmus oslovuje Európanov. Keď sa pýtame um, európskych občanov, čo symbolizuje Európu, tak väčšinou odpovedia, že mena, <clears throat> mena euro a Erasmus. A ja teda pripisujem e, veľmi veľkú dôležitosť vzdelávaniu, aj e, odbornému vzdelávaniu a inžinierskému vzdelávaniu, pretože také krajiny ako Nemecko, Holandsko alebo Rakúsko, ktoré majú e, veľkú tradíciu učňovského vzdelávania, tam takmer neexistuje nezamestnanosť mladých. No a túto časť profesionálnej prípravy mladých musíme zlepšiť. No a potom samozrejme migrácia, migračné toky, to ostáva stále veľkým problémom. No a takisto bezpečnosť a európska obrana, to sú takisto veľké témy, pretože Spojené štáty e, sú teraz e, zvádzané izolacionizmom, e, chcú určitú formu izolacionizmu implementovať a to môže byť veľkým elektrošokom pre Európu. E, takisto e, energetická tranzícia, ako povedal pán Tarant, to je veľká výzva, ale ako, ako podporiť tento prechod na nové formy energie? E, taká tematika ako napríklad výroba solárnych panelov, ak chceme vytvoriť takýto sektor v Európe, musíme sa chrániť pred dumpingom napríklad solárnych panelov, ktoré sú importované z Číny. No a E, hovorí sa, že niektoré členské štáty EÚ by boli proti defenzívnym opatreniam, keby ich komisia navrhla. No a myslím si, že je to naozaj paradoxná situácia. Ak chceme zachovať pracovné miesta, a to je priorita, ako hovoril Siegfried, musíme sa zamyslieť nad tým, čo sa robilo pre ochranu sektora ocele napríklad. Možno by sme rovnaké princípy mohli uplatňovať aj pri ochránení iných činností a sektorov a tým zachrániť pracovné miesta. Takže rozpočet nemôže zrealizovať všetko samozrejme. Vyžaduje si, aby aj legislatíva bola koherentná, aby sme boli schopní s rozpočtom aj s legislatívou splniť ciele. Tí koordinátori, ktorí sa nevyjadrili, sa chcú ešte vyjadriť v tejto fáze, pán Fernández? Ďakujem, pán predseda. E, Chcem sa vyjadriť ako e, k tým jasným prioritám, e, ktoré pán spravodajca povedal, potrebuje Európa rast, občania sa musia cítiť bezpečne, otázka obrany Európskej únie skôr či neskôr e, musí byť tiež prediskutovaná e, aj z pohľadu rozpočtu. E, treba venovať pozornosť malým a stredným podnikom. Musíme posilniť pocit príslušnosti k Európskej únie a Erasmus Plus v tejto súvislosti predstavuje jednu z našich priorít. Otázka Interrailu už prešla e, plénom s e, podporou väčšiny politických skupín je niečím symbolickým, ale stále dôležitým, lebo tu tiež ide o ten pocit príslušnosti do Európskej únie, e, čo posilňuje kontakt s inými kultúrami a z toho vyplývajúca tolerancia, ktorá predstavuje jednu z našich hodnôt. E, tiež by som chcel pripomenúť výboru, že toto je niečo, čo predstavuje, e, e, že nás rozpočet predstavuje 1% HDP a s týmto 1% sa snažíme urobiť všetko. Účinky tohto rozpočtu nie sú vždy viditeľné pre občanov. Neuvedomujú si, že e, aj vďaka tomu pijú čistú vodu alebo alebo že rozpočet má vplyv aj na to, ako e, boli postavené ich e, domy. A e, je dôležité spomenúť aj otázku solidarity spojenú s rozpočtom ako program Európa 2020, ktorá sa snaží urobiť Európsku úniu konkurencieschopnou. S týmto 1% HDP toho robíme už teraz veľa, ale nie je tu e, dostatočné povedomie o tom a v rozpočte nie je žiadne miesto, ktoré by som vedel, súvisiace s tým, že len 6 e, rozpočtu ide na administratívne výdavky a 96 e, predstavuje investície. Viditeľnosť tejto skutočnosti je e, niečo veľmi dôležité, čo musíme odkomunikovať občanom a tie výzvy, z ktorých sú niektoré nové, nie sú výzvami, ktoré e, sú schopné členské štáty vyriešiť samé e, o sebe na národnej úrovni. To musíme tiež vysvetľovať občanom. Problémy súvisiace s imigráciou sú problémami, ktoré treba riešiť e, v oblasti ich príčin, pretože tu ide o ľudskú dôstojnosť o veľkú hodnotu, e, ktorú, e, za ktorú sme všetci v Európskej únii bojovali. Boj proti terorizmu je e, tiež niečo, čo robíme spoločne a bod proti daňovým únikom je ďalšia vec, ktorú robím aj vďaka solidarite v EÚ. Klimatické zmeny, ku ktorým dochádza, a boj proti tomu je tiež niečo, čo sa môže odviať iba na Európskej únii, e, úrovni e, Európskej únie. Preto toto podporuje. Musíme však si uvedomiť, že toto je malý rozpočet, ale doteraz sa nám e, darilo pomocou neho čeliť výzvam, ktoré by vstávali ale treba to e, lepšie vysvetľovať európskym e, občanom, pretože tie, tie e, naše reakcie nemali doteraz takú viditeľnosť, akú, aká by im prináležala. Samozrejme, musíme aj stráviť očas, očakávania, nejako ich riadiť, pretože Treba e, si e, uvedomiť, že rozpočet členských štátov e, predstavuje 20 HDP. Pozrieme sa na situáciu v USA, takže Európa nemôže vyriešiť úplne všetko s tými zdrojmi, ktoré má k dispozícii. Určite tu je problém platobných prostriedkov a nemôžeme tu vyvodzovať nesprávne závery, pokiaľ ide o e, politiku e, súdržnosti. Členské štáty a regióny potrebujú politiku súdržnosti. Nie je to len e, politika infraštruktúry, veľa z týchto prostriedkov tečie do, do výskumu, do podpory konkurencie schopností, do inovácií preto každý by mal prevzať svoj diel zodpovednosti, počnúc e, európskymi inštitúciami a členskými štátmi, aby sme e, zrýchlili e, veci v oblasti politiky kohézie, aby sme tu nemali problémy, ktoré tu vyvstali už v minulých rokoch v oblasti platie. Pretože, ako povedal spravodajca, je to opäť otázka dôveryhodnosti. Musíme rešpektovať to, k čomu sme sa zaviazali musíme e, zaplatiť to, e, čo sme chceli zrealizovať a tu ide naozaj o faktúry, ktoré e, je zrejme, že musia byť preplatené. Nemôžeme tu akceptovať nejaké dlhé lehoty, pretože neuhradenie týchto faktúr vedie k úrokom a podobne. Takže naše priority, pokrade o rozpočet, sú extrémne jasné a myslím, že politické skupiny s nimi súhlasia. Ďakujem pani Gardia Zabal. Ja som počula, že moja pozícia bola už veľmi dobre predstavená, takže e, netreba sa vyjadrovať. A chcem sa spýtať, či ešte nejaký Iný koordinátor by sa chcel vyjadriť? Alebo tieňový spravdajca? Ak nie, tak pán Gajer dostane slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja som dokument pána Muresana takisto prečítal s veľkým záujmom a myslím si, že aby naozaj bol tento dokument úplne vyvážený, tak by sme sa mali dohodnúť na pár bodoch, ktoré by tam mali byť spomenuté. Autor je kresťanský demokrat a to vidno veľmi jasne. Nadpis e, je rozpočet pre rast, bezpečnosť a pracovné miesta a ja si myslím, že tam chýbajú niektoré veci, ktorým by mal slúžiť tento rozpočet. Aj bude slúžiť. Takže e, chýba tam určite sociálna spravodlivosť alebo rozmer sociálnej spravodlivosti, ktorá je typická pre EÚ a tá by mala byť eh, zohľadená pri financovaní rovnako ako aspekt udržateľnosti, trvalej udržateľnosti. To sú všetko ale v podstate maličkosti a náš tieňový spravodajca určite predloží pozmeňovacie návrhy a ja sa na tom budem rád podielať. Um, okrem teda tých vecí, ktoré mi tu ešte chýbajú, mám aj e, doplňujúce návrhy na troch miestach, aby tá perspektíva bola kompletnejšia. E, všetci vedia, že nie som zrovna priateľom e, tej tézy, že motorom novej integrácie EÚ by mala, by, by mala byť spolupráca v oblasti obrany. Samozrejme, spolupráca v oblasti obrany by bola dobrá, ale vidíme, že na rade nepanuje veľké nadšenie, takže by sme to nemali tlačiť a e, za každú cenu to žiadať. Mm. A myslím si, že do veľkej miery sa zhodujeme v tom, že keď rozpočet e, predstavuje 1 hrubého národného Eh, produktu, eh, tak to nezmení naozaj všetko taký rozpočet. Samozrejme, eh, dosiahne veľa užitočných vecí, ale nie je, všemoc, nie je všemocný. A, a aj poslanci tohto parlamentu by mali jasne povedať, že tomuto rozpočtu chýbajú primerané prostriedky na niektoré ciele, na niektoré veci. A to by malo jasnejšie zaznieť v texte správy. No a podobný pocit mám aj pri tej otázke tých externých problémov a víziev. Máme aj iné krízy, okrem tých, ktoré sa uvádzajú v odseku 18 a preto by som si želal ešte dodatočný paragraf, ktorý by vyzdvihoval význam humanitárnej pomoci a takisto aj tie nástroje na predchádzanie krízam, ktoré má EÚ, by mali byť viac zdôrazňované. Mali by sme tu poukázať aj na trastové fondy, ktoré boli s veľkým hlavybôlom zriadené. Mali by sme trošku povedať o tom, niečo o tom, ako pracujú, ako fungujú. Opätovne by sme mali tu členské štáty upozorniť na to, že ich príspevky do trastových fondov zatiaľ e, neprišli všetky tak, ako boli slúbené. No a možno, že si Krid ešte predloží aj e, vlastný návrh, um, niečo, čo by sa týkalo fondu EFSI pre Afriku. A ja ako spravodajca pre rozpočet pre rok 2014 som povedal, že zastávam názor, že to rozpočtové univerzum, ako to náš predseda výboru označuje, um, že musíme ukončiť budovanie tohto rozpočtového univerza. Ostatné inštitúcie EÚ by mali dostať od nás jasný signál, že my vôbec ten nástroj nespochybňujeme, ale implementáciu toho nástroja neschváľujeme, ak z toho bude e, vylúčený Európsky parlament ak sa prostriedky budú opäť brať z rozpočtovej kategórie 4, ktorá je už tak či tak veľmi preťažená. Takže FSI pre Afriku, ako financovať takýto fond, to sú, to sú diskusie, do ktorých chceme byť zapojení. My chceme mať najskôr jasnú predstavu, odkiaľ vezmeme tie peniaze na takéto niečo. No a na záver, ja plne podporujem Siegfrieda, e, to, čo hovorí o vlastných prostriedkoch, vlastných zdrojoch, keďže e, v Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ, tak um, zmizne tá najväčšia prekážka väčšieho využívania vlastných zdrojov. Nemecký minister financí napríklad v minulosti povedal, že má pozitívny pohľad na vlastné zdroje. Ja som teraz vedavý, či e, to dodrží, čo povedal, Mm, pretože možno, že to povedal v minulosti len preto, lebo vedel, že Briti tak či tak sú proti vlastným zdrojom. E, takže túto veľkú príležitosť by sme určite mali využiť. No a rozpočet na rok 2018 e, nemôže byť diskutovaný samozrejme bez zváženia dôsledkov Brexitu. Tie hlboko siahle zmeny, ku ktorým dôjde, v rozpočte EÚ musíme skúmať, pretože druhý najväčší čistý prispievateľ odíde. Takže to bude mať veľké, veľké účinky samozrejme, veľké dôsledky na rozpočet EÚ. No, nemôžeme pokračovať v režime výdavkov a príjmov, tak ako doteraz, to je jasné. Ďakujem. Ďakujem. Pán Donano, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi za tento navrhovaný text. Myslím, že to ide vo veľkých líniách dobrým smerom, ale ten návrh by mal byť ešte ambicioznejší. Vieme, ako to vždy končí um, po toho, čo do toho vstúpi komisia a rada a predstaví stanovisko, tak potom ten základný dokument už neexistuje a vždy tie tá úroveň ambicioznosti je nakoniec nižšia, ako bola pôvodne. Musíme zachovať e, politiku koheznosti, štruktúrálnu politiku a poľnohospodárskú politiku. To sú základy, ktorých sa nemôžeme vzdať. No a potom takisto otázka hospodárskeho rozvoja je naozaj mm, kritická pre EÚ. Malé a stredné podniky vytvárajú, e, vytvárajú e, pracovné miesta, ale podniky potrebujú infraštruktúru ako železnice, cesty, ale aj vzduch a potrebujú prístup k lokalitám, e, musia mať možnosť využívať výskum a vývoj, aby mohli preorientovať svoju e, výrobu. No a potom kvalifikovaná pracovná sila, to je takisto ďalší veľký predpoklad. A tu do toho vstupujú mladí. Mladí musia mať možnosť nájsť si kvalifikované pracovné miesto a kvalifikovať sa a preto záruka pre mládež, Erasmus a pilotné projekty ako ten učňovský projekt, ktorý ste vy, pán predseda, spomínali a mnohé iné pilotné projekty, ktoré by mohli vrátiť mládež na správnu cestu. No a potom e, samozrejme musíme pokračovať v politike príjmania, ale ja si neželám, aby dohody také ako s Tureckom boli alfa a omegou politiky Európskej únie v tejto oblasti. No a ešte jedna veľmi závažná otázka. Máme tu určitý medzinárodný kontext e, USA. E, Rusko, Rusko ohrozuje, USA sa stiahujú zo scény. No a potom e, odchod Spojeného kráľovstva z EÚ, to takisto vytvorí problémy, pretože Spojené kráľovstvo bude, e, bolo teda e, v Európe veľkou vojenskou e, silou. No a Francúzsko týmto vlastne ostáva také opustené. Takže tak, ako povedal pán Gajer, musíme sa zamýšľať nad obranou a musíme sa jasne koncentrovať na tie zásadné veci, ktoré rozpočet vie zrealizovať. Je to 1% um, hrubého národného produktu a ten, aby Európska únia mohla zrealizovať také ambiciozne ciele, o akých hovoríme, tak by sa rozpočet e, mal podstatným spôsobom zvýšiť. A keď sa nezvýši, tak je zbytočné snívať. No a takisto tá otázka vlastných zdrojov, ktorú podporujeme. E, vlastné zdroje by sme mohli získať aj z boja proti podvodom. Nezabúdajme na to. A tu môžeme ešte zrealizovať veľa práce v tomto smere. Mohli by sme e, dobre vybaveným rozpočtom reagovať na všetky problémy, aj ekonomickú, aj, aj na, tu, na ten problém mládeže, aj problém obrany. Ďakujem. Pani Múdy, nech sa páči. Ďakujem. Ehm, nebudem už všetko opakovať, čo povedali kolegovia. Samozrejme, ďakujem spravodajcovi a súhlasím s pánom Fiotim a iným. Keď ste predkladali správu, hovorili ste o potrebe posilniť hospodársky rast a pracovné miesta, ale v texte správy e, sa to môže e, silnejšie e, popísať, aby sme posilnili prepojenie takých programov ako Horizon 2020 a čo najlepším využitím európskych fondov pre hospodársky rast. No a tak, také fondy ako EFSI a čo s nimi ďalej. Musíme e, sa zamýšľať viac nad adicionalitou, aká adicionalita vyplýva z EFSI a ako ju rozvíjať programami v budúcnosti. No a výdavky na obranu, samozrejme ja úplne chápem to rácio, za tým, ale na to je potrebné získať viac peňazí, investície do civilného výskumu a vývoja. E, jednoducho členské štáty musia poskytnúť, poskytnúť viac peňazí, ak naozaj to myslia vážne s e, tou obranou. No a na záver, to vás asi neprekvapí, vlastné zdroje a Brexit a všetko toto. Dúfam, že kolegovia si uvedomujú, že ja som celým srdcom minulý rok viedla kampaň za to, aby Spojené kráľovstvo ostalo v EU a stále som presvedčená o tom, že to by bola najlepšia budúcnosť pre môj štát, ostať v Európskej únii. Asi ste si nevšimli, že, ale možno ste si všimli, že ja nepatrím do tábora, ktorý zvíťazil v referende. No a pokiaľ ide o rozpočet na rok 2018, v roku 2018 náš štát ešte bude stále členským štátom a bude musieť plniť svoje povinnosti v rozpočtovom procese. E, to chcem jasne povedať. No a myslím si, že tu je aj širší kontext toho. Ďakujem. Hommage soit rendu à votre combat. Ďakujem. Áno, to je ďalšie, um, ďalší veľký projekt. Keby Európa hovorila jasným jazykom, jasnými slovami uh, a oslovovala Európanov a Britov, možno by sa dali niektoré veci lepšie obhájiť a vysvetliť. Pani Toma, pani, pani Toma ľutuje, aký postoj má talianská vláda k revízii viacročného finančného rámca. Áno, ja veľmi ľutujem najmä to, že európsky rozpočet nie je dostatočne e, vybavený tým, čo potrebuje. Tak ako povedali viacerí kolegovia, chcem sa e, poďakovať spravodajcovi. Ja súhlasím s mnohými jeho e, pripomienkami aj prioritami, ale ako povedal pán Danioty, máme um, tu rôzne priority a ja chcem začať jednou poznámkou predtým, než budem hovoriť o prioritách a globálnej vízii rozpočtu. A tak tá pripomienka sa týka eh, hlavne bodu 3 v tomto dokumente. Tam máte dosť nebezpečné znenie, ktoré hovorí, že súkromné investície eh, sú jediným eh, stimulom, ktoré vytvárajú pracovné miesta. Môžeme súhlasiť, nesúhlasiť, to niekedy závisí aj od ideológie, ale to ma veľmi ani nezaujíma, ale je to nebezpečná formulácia, pretože v rozpočte EÚ Mm, o vlastne obhajuje e, náhradu dotácií, verejných dotácií finančnými nástrojmi. Čiže niektorí chcú, aby zmizli iné formy financovania, chcú len finančné nástroje. Musíme dávať pozor, pretože to je v úplnom rozpore s bodom 11, v ktorom hovoríte, aká dôležitá je politika koheznosti. Takže to je taká principiálna pripomienka. No a teraz sa chcem ešte vyjadriť k tým prioritám. Pán Fernandeš, e, dnes nemôžem súhlasiť so všetkými vašimi prioritami, i keď sa to nestáva často. Ako už zaznelo, náš rozpočet je veľmi malý. Čiže v určitom um, okamihu sa musíme rozhodnúť a uprednostniť nejaké priority. No a keď sa ja mám rozhodnúť, Samozrejme sú rôzne názory aj v rôznych uh, výboroch. Um, ak sa ja mám uh, rozhodnúť, prečo ten inter, interrail je taký dôležitý v tomto rozpočtovom kontexte, ktorý máme. Ja to dávam do diskusie. Nechcem vynášať nejaký e, súd, ale v určitom okamihu sa musíme rozhodnúť pre niektoré priority a niečo musíme dať preč jednoducho, niečo musíme vyhodiť, všetko sa nedá financovať. No a druhá vec, eh, to sa týka aj otázky obrany, podporujem pána Gejera. Ja nechcem, aby sme organizovali obrovské rozpravy o rozpočte na obranu, pretože v skutočnosti máme malinký rozpočet a um, namiesto toho, aby rástol, sa len škrtajú rozpočtové priority. Vždy sa robia obrovské diskusie o nejakej téme a potom sme na to vybavení malými, naozaj malými rozpočtovými prostriedkami. Už to zdôraznili viacerí kolegovia. Vy si to určite uvedomujete, pán Ferdandeš. Musíme rozumne hovoriť o otázke obrany bolo by dobre o tom hovoriť s podvýborom parlamentu pre obranu, najmä o tom financovaní, pretože ja si myslím, že e, nie všetci si uvedomujú, aké rozpočtové dôsledky e, má to, čo propagujú v oblasti európskej obrany. No a na záver myslím si, že ešte je tu jedna časť, ktorá je dvojznačná pri tých o, usmerneniach. Áno, je tu tá zložka bezpečnosti a samozrejme migrácie. Ja osobne si myslím, že humanitárny rozmer tu nie je dostatočne zdôrazňovaný. Spomína sa tam Rusko, ale nespomína sa napríklad Sýria. A myslím si, že toto by sa možno malo reformulovať, preformulovať. Ďakujem. Ďakujem pani Toma, pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som takisto zablahoželať spravodajcovi k jeho správe a súhlasím aj s tými doplnkami, čo tu zazneli. Myslím, že z toho môže byť celkom dobrý celok na konci. E, my v teoretickej rovine máme veľmi dobré projekty a veľmi dobré nástroje. Len mne, mne osobne chýba celkom ten pohľad na tú na tú realizačnú stránku, ktorá niekedy úplne tie naše myšlienky, myšlienky potlačí. Poviem to na príklade. Včera sme tu mali zástupcov e, pre, pre fond e, FC aj z Európskej investičnej banky, aj z, ďal, z ďalších inštitúcií. No a zoberte si, vo vašej krajine, chce vaša krajina budovať nejakú diaľnicu za miliardu eur. A táto vaša krajina ju aj, aj, ju, aj ju zrealizuje aj bez EFSI, ale keď je tu EFSI, tak vaša krajina z národného rozpočtu dá 95 ceny tej diálnice do fondu EFSI, EFSI prispieje 5 a z toho vznikne 19, 19 e, pákový efekt. Investície, ktorá by sa urobila aj bez EFSI a tých percent, čo zoberieme z EFSI, tak ide možno na úkor horizontu alebo na úkor prepáňa Európu alebo na úkor nejakého výskumu. Čiže sa musíme pozrieť, že, že aby sme sa sami seba neklamali. EFSI je výborný projekt. Ak je to doplnkový projekt, ktorý dotiahne investície, ktoré by sa inak nerealizovali, tak je to fantastický projekt. Ale ak budeme robiť takéto projekty, tak, tak sa takto škrabeme a možno zoberieme financie na úkor kohézie alebo na úkor výskumu a dáme ho do EFSI. To je, to je, to je dôležitá vec. My máme, hovoríme, že máme slabú implementáciu a pamätáme sa, keď sme ešte v roku 2015 hovorili o tom, že nemáme dostatočné analýzy napríklad na to, že Európska únia neplatí svoje faktúry na čas. A možno, keď neplatíme na čas, tak možno toto je zla, príčina zlej implementácie, lebo ten starosta, ten primátor bude nahnevaný, keď mu dva roky meškajú platby a povie, už nebudem ani implementovať. A my si ani takúto analýzu neurobíme. Pritom náš zmierovací výbor sa jednomyselne zhodol, že to je náš mandát, že žiadame od komisie, aby takúto analýzu pripravila. A ona ju dodnes nepripravila. Čiže nám chýbajú e, podklady, na základe ktorých by sme dokázali ovplyvniť tú praktickú stránku veci, aby, aby to naozaj fungovalo to, čo, čo si napíšeme na papier. To je veľmi dôležitá vec. To, čo hovorila aj e, pani Toma o obrane, ja s ňou súhlasím, ale v tejto oblasti, ak by sme my dokázali dotlačiť členské štáty spolupracujte, nakupujte spoločne, riešte veci spoločne, tak máme zrazu 100 miliard eur ročne navyše, ktoré by sme mohli použiť na obranu navyše, keby tieto veci robili spoločne. Čiže skúsme nejakým spôsobom sa na tú praktickú stránku, pán, pán predseda, pozerať, aby sme, aby sme to dotlačili, tie naše dobré myšlienky, aby sa aj dobre prakticky realizovali. Ďakujem. Merci. Ďakujem. Teraz Ineze Vejdere, nech sa páči. Thank you very much, Mr. President. So, first of all... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať pánovi Morisonovi za vynikajúcu správu. A váš názor na priority dnes ráno bol takisto veľmi dobre opodstatnený. Ďakujem za to. Niekoľko pripomienok Hovorili ste o politike súdržnosti, aj pán Morrison hovoril o politike súdržnosti. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležitá priorita a musíme, musí naďalej ostať prioritou. E, prečo hovorím o politike súdržnosti? Pretože mám obavy z, zo slov pani Merkelovej o dvojrychlostnej Európe. Neviem presne, čo tým mala na mysle, keď hovorila o dvojrýchlostnej Európe. Ja naozaj dúfam, že to nie je tá nechutná polievka, o ktorej sme diskutovali už pred mnohými rokmi, že niektoré e, rozvinutejšie krajiny so silnejším hospodárstvom sa budú rozvíjať rýchlejšie a tí, ktorí nie sú až také rozvinuté, možno nie tak rýchlo. Ja si myslím, že potrebujeme politiku súdržnosti, regionálnu politiku ako prioritu. Ako profesorka eh, host, ekonomie musím povedať, že to je naozaj základ, to je ABC základ ekonomie. Obchodný styk, hospodárska spolupráca najlepšie funguje medzi krajinami, ktoré majú viac menej rovnakú úroveň eh, rozvoja. A to znamená, že máme ešte stále veľa štátov, kde úroveň HDP je podpriemerná. A to pravdepodobne znamená dvojrýchlostnú Európu. Musíme urýchliť rozvoj týchto krajín, ktorých hospodársky rozvoj je podpriemerný. A ja si naozaj myslím, že to je dobrý argument. Toto budovanie skutočného vnútorného trhu s nástrojmi politiky súdržnosti E, spomenul sa tu takisto Erasmus. Myslím si, že Erasmus Plus je naozaj veľkým úspechom. Ako viete, tento rok oslavujeme 30 rokov, odkedy začal uh, projekt Erasmus, rok výročí nielen 60 rokov Unie, ale aj 30 rokov Erasmu a už 9 miliónov ľudí požilo, využilo uh, v podstate Erasmus a teraz Erasmus Plus je naozaj veľmi dobrou vecou a som hrdá na to, že sme navýšili zdroje na tento program, pretože opäť to e, bude ďalší aspekt, ktorý bude môcť dobre nakopnúť, naštartovať európske hospodárstvo. 6% pre administratívu to je veľmi nízke číslo tu zaznelo. Ja si myslím, že to je veľmi veľké číslo. Ešte stále sa musíme zamysleť nad tým, ako znížiť administratívne náklady, pretože mzdy, sociálne dávky štátnych úradníkov a niekedy naozaj míňame peniaze spôsobom, naozaj máme rezervy. A ak by sme znížili tieto výdavky, ľudia by nám boli vďační, pretože v Európe je teraz veľa potrieb, na ktoré by sme tieto peniaze mohli oveľa lepšie využiť. Ďakujem pekne. Merci. Ďakujem. Patricia Sulin, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne kolegovi Muresanovi za vynikajúcu správu, ktorá bola veľmi precízne pripravená tak ako sme zvyknutí od neho. Rozpočtový plán na rok 2018 má ciele ako solidarita, migrácia, rast, tvorba pracovných miest, e, má sa riešiť aj klimatická zmena, Erasmus a tak ďalej. Ja všetky tieto veci vítam samozrejme. Avšak povedala by som ešte následovné. Niečo sme zabudli, podľa mňa, a to Mm, zabudli sme na tú flexibilitu rozpočtového plánu. Otázkou je, či flexibilita rozpočtového plánu na rok 2018 bude dostatočne veľká a či rozpočtový plán na rok 2018 bude tak pripravený, aby sme e, boli vybavení aj na nepredvídateľné udalosti alebo potreby, napríklad ak bude treba zvýšiť bezpečnosť a investovať do bezpečnosti ak príde nový tok migrantov, utečencov a tak ďalej. Čiže máme v tomto rozpočte dostatočnú flexibilitu pre všetky tieto nepredvídané udalosti. No a ešte chcem poukázať na výsledky sme dostatočne pripravení na e, konkrétne dôsledky rozpočtového plánu všetky tie zmluvy, ktoré už boli uzavreté alebo budú uzavreté, sú realistické? Potrebujeme mať e, kontrolu, e, dobrú kontrolu nad tými projektmi, lebo každý zle zrealizovaný projekt e, spôsobuje škody aj v, jednej, v inej oblasti. Chýbajú potom prostriedky aj v iných oblastiach, keďže to rozpočet, ako sme hovorili, je naozaj um, malý, je to len 1% um, HDP. Montyho skupina pre vlastné rozpočtové prostriedky prednedávnom predložila správu o tejto téme vlastných zdrojov a ja sa obávam, že všetky kroky smerom k lepšiemu využívaniu vlastných zdrojov budú veľmi, veľmi e, e, pomalé. No a ešte stále nemáme odpoveď na následovnú otázku. Ako vyplniť e, tú medzeru, ktorá vznikne výpadkom príspevkov Spojeného kráľovstva? 16 miliárd bude treba nahradiť, ktoré ročne Spojené kráľovstvo e, e, do rozpočtu platilo. Ďakujem. Posledné vystúpenie, pán Albrecht. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Chcem len na záver povedať e, kritickejšie e, slova na adresu ľudí z tej istej politickej rodiny. Môžeme si to vysvetľovať rôznym spôsobom. Buď si to vysvetľujeme tak, že ako si to vysvetľuje priemerná osoba, ktorá netuší nič o rozpočte, to je veľmi všeobecné a nič sa nedieje, všetko ako, postupuje ako bežne, pretože už piatý rok, piat, vo viazočnom finančnom rámci. To nie je prvý rok, už je piatý rok. Alebo si to môžeme interpretovať ako ľudia, ktorí sú odborníci na rozpočet. To znamená čítať aj medzi riadkami a vedieť, že to je úvod do vážnej diskusie o rozpočte. Takže ja si to nečítam ako tá prvá skupina, to interpretujem ako, ako odborník na rozpočet, nie ako všeobecné vyhlásenie, ďalší vývoj a tak ďalej, ale čo konkrétne chceme očakávať, požadovať najbližšie mesiace. Ja si myslím, že to je veľmi dôležitý politický odkaz, pretože poprvé revízia nebola symbolickým nejakým <laughs> symbolikou. Bola to požiadavka na radu, že potrebujeme flexibilný rozpočet nadchádzajúce roky, to znamená na rok 2018. Potrebovali sme flexibilitu a teraz ju nemáme. Takže záver z toho vyplýva. Takže budeme musieť pracovať na rozpočte na rok 2018, ak Taliani nezmenia názor, ak my nezmeníme náš názor, keď Taliani zmenia svoj. Takže budeme mať situáciu bez flexibility. A určite to bude oveľa ťažšie. A to je veľmi dôležité. Dobre, takže e, čo s prioritami, keď nebudeme mať flexibilitu. Ako tu už povedané, musíme priority zachovať, ale musíme vedieť, že to bude oveľa ťažšie. Po druhé, toto je problém napríklad politiky súdržnosti, regionálnej politiky a tak ďalej. Jasne sa hovorí, že to je najväčšia priorita, to už zaznelo aj predtým, ale skutočný problém sa týka toho, že rozpočet na rok 2017 znížil o 25 e, e, súdržnosť. Hovorím o platbách. E, v roku 2018 môžeme očakávať, že tu bude veľký nárast e, platieb. Otázka znie, aké percento rozpočtu budeme mať v roku 18 na súdržnosť, ak budeme mať veľmi veľký nárast platieb ak to je také isté ako na úrovni e, z roku 2017, tak okamžite to povedie k časovým skozom. Ak zdvojnásobíme politiku súdočnosti v roku 2018 na porovnaní s 2017, možno to ustojíme. Otázka znie, bude rada ochotná zdvojnásobiť peniaze na politiku súdočnosti v roku 18, pretože ak e, chce zvýšiť politiku na súdržnosť, e, peniaze na politiku na súdržnosť, čo zniží? To zniží niekde inde. My jednoducho potrebujeme v rozpočte viac peňazí na platby na rok 2018, pretože ak nie, tak sa dostaneme do pasce. E, ja si myslím, že môžeme prečítať tento text a povedať si, že dobre, toto sú naše priority, toto budeme požadovať a neočakávajte od nás, že od niečoho ustúpime. Ale ak neustúpime, tak potrebujeme rok, rozpočet na rok 2018 úplne prepracovať, pretože to je už piatý rok a rok po Brexite. Mimochodom, ide o 5 miliard, keď e, Briti odídu. Musíme zobrať všetky platby plus rabat plus výdavky a dostaneme sa na 5 miliard. E budú členské štáty schopné zložiť 5 miliard v roku 2018? Ale toto nie je otázka. E, zhrniem to. Tento text je veľmi dôležitý, aby sme vyslali politicky jasný signál. E, tí ľudia, ktorí tomu nerozumejú, povedia, opakujeme všeobecné veci. Nie, je to veľmi dôležité, ale musíme čítať medzi riadkami a musíme postupovať prakticky a konkrétne, pretože ak nie, tak môžem potvrdiť to, čo povedala Fajmanka včera, hovorili ste o EFSI. Jeden z odborníkov povedal, že ak peniaze sa neminú na súdržnosť, tak majú ísť do EFSI. To bolo včera zoberte to zo súdržnosti a dajte to do EFSI, lebo tam je to efektívnejšie a tam sa to dá minúť. A v, e, vo fonde súdržnosti to neminiete, dajte to do EFSI. To je realita. A to nemôžeme akceptovať. Nemôžeme to jednoducho akceptovať. Musíme pokračovať v prioritách, pretože súdržnosť ide cez vzdielané riadenie a je to otázka pre rast a investície. Takže preto by som chcel postupovať veľmi prakticky a štruktúrne tu teda rozpočtu na 2018 je veľmi dôležitá a zostaviť ho bude oveľa ťažšie ako 2017. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je pravdou, že 2018 bude ťažkým rokom pre e, správu a pre vlády, pretože doteraz zohľadňovali v podstate sa e, iba platby. A každý rok sme videli, že sa vrácali peniaze štátom, teda vládam. Takže to bolo pre nich fajn, Európa fungovala, ale v národných rozpočtoch príspevky do európskeho rozpočtu neboli až také veľké. Ale v budúcnosti budeme žiadať, aby sa platili, uhradzali faktúry. Naozaj od roku 2018 to bude ťažké a naozaj príde akási explózia požiadaviek na úhrady faktúr. A, takže určite to nebude ľahké. E, revízia viacročného finančného rámca. Jasné je, že revízia viazočného finančného rámca si vyžaduje jednomyselnosť. E, avšak na rozdiel od e, rozpočtového zmierovania nepotrebujeme jednomyselnosť členských štátov. Takže možno by sme mali podstate, ak sa vám nepodarí zrevidovať väzočný finančný rámec, tak pri konciliácii, pri zmierovaní zoberieme ten základ, ktorý sme chceli a pokúsiť sa z toho vynegociovať e, relatívnou väčšinou. A pá, teraz požiadam pána Muriesana, aby sa vyjadril v podstate také záverečné vystúpenie k dnešnému dňu. Ďakujem pekne, pán predseda. Len veľmi stručne by som sa chcel poďakovať všetkým kolegom za vyjadrené postrehy a pripomienky. E, naozaj vo všetkých vašich vyjadreniach zaznievalo to, čo aj ja si myslím a teším sa na spoluprácu s vami. Už hneď teraz e, pozmenujúcimi návrhmi k tejto správe a doplnením dôležitých prvkov, ktoré spomenuli kolegovia. A ako ste povedali, pán predseda, a ja ako pán Albrecht povedal o viacročnom finančnom rámci, ani, pani Toma, predtým musíme si uvedomiť rámec a kontext, v ktorom sa bude pripravovať a rozhodovať eh, a nielen rozhodovať, ale aj implementovať rozpočet eh, na rok 2018. A práve v tomto duchu a v tomto eh, zmysle som spomenul rokovania, ktoré povedú o ktoré budú súvisieť s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ a E, správa skupiny na vysokej úrovni, ako aj revízia aktuálneho viacročného finančného rámca. Takže ide o to, že budeme na tomto rozpočte pracovať, e, vyrokujeme ho s inými inštitúciami, budeme na zmierovacom konaní a budeme si plne uvedomovať kontext, v ktorom fungujeme, vrátane revízie aktuálneho viacročného finančného rámca. Ak sa to dovtedy zrealizuje, tak to zimplementujeme v plnom rozsahu. Ak nie, tak budeme sa musieť pozrieť na to, aké dopady to bude mať na rozpočet na budúci rok a ako môžeme pomôcť s revíziou viacročného finančného rámca a jej dokončením. Čo sa týka Brexitu, no dopad odchodu Spojeného kráľovstva z únie na rozpočet na budúci rok bude minimálny, takmer nulový, možno dokonca nulový, pretože Brexit neprebehne budúci rok. To je jasné. Takže kým nedojde k Brexitu, Británia je riadným členom únie so všetkými právami a povinnosťami a e, tešíme sa na spoluprácu s vami. Ja to vnímam tak, že e, diskusia o budúcich vzťahoch e, únie a Spojeného kráľovstva a rozpočtových dopadoch v najbližších mesiacoch, ak by sa v podstate rozbehla táto diskusia, tak budeme pripravení plniť si svoju úlohy v rámci tejto diskusie, zúčastniť sa aj podielať sa na ne. musíme úprimne si povedať, že rozpočtový dopad budúcich vzťahov EU-UK na najbližší rok, na rozpočet budúceho roku budú veľmi malé. Kolegovia, Mm, očakávam a teším sa na ďalšie spoločné kroky. Očakávam vaše pozmeňujúce návrhy v lehote do budúceho útorka 18.00 a potom, pán predseda, máme hlasovať o usmerneniach na výbore 6. marca a na plenárke e, v marci v Štrásburgu. Ďakujem pekne a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne, pán mm, všeobecný spravodajca, zástupcovia komisie sa chcú konkrétne vyjadriť eventuálne k novým zdrojom, nepredvídaným novým zdrojom, ktoré mohli významnou mierou navýšiť rozpočtovú obálku? Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel na úvod sa poďakovať za diskusiu, ktorá svedčí o tom, že sa tu zbližujú názory na ciele, ktoré vo veľkej miere sa zhodujú s prioritami, ktoré komisia až doteraz presadzovala. Možno jedna pripomienka, alebo pripomienky k viacerým pripomienkám, čo zazneli tuto v diskusii, aby sme sa vyhli nedorozumeniam. Takže situácia pladieb, ktorá v podstate mení svoju povahu v porovnaní s poslednými troma rokmi. Dostávame sa do situácia, kedy v podstate Eh, eh, eh, boli brzdené úhrady faktúr, pretože neboli k dispozícii finančné prostriedky, alebo teda faktúry neprichádzali takým tempom, ako, ako sme čakali. To, že sa tu hovorilo o tom, že nemáme spravenú analýzu, pán Manka o tom hovoril, ja by som chcel povedať, že z s rozhodnou úlohou parlamentu sa nám podarilo spraviť plán úhrad, ktorý nám umožnil v podstate dať situáciu do normálu. Momentálne všetky faktúry, ktoré prichádzajú, sú uhrádzané a nechýbajú ani finančné prostriedky. E, pán Olbricht e, hovoril, že v roku 2018 e, by sme mali očakávať v podstate implementáciu programov súdržnosti a to je tá premena, ktorá mení e, vývoj, celkovú úroveň uhrad faktúr, čiže tých faktúr by malo prichádzať viac a bude tu teda navýšenie a komisia požiada vyčlenenie finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné na to, aby sa uhradili tie faktúry, ktoré očakávame. Takže komisia tu e, splňa svoju úlohu a navrhuje to aj tak na rozpočet roku 2018. A posledná pripomienka z vedeneckých fondov, trestových fondov. Tu je určitá skepsa, ako tu zaznelo. Chcem povedať, že komisia sa zaviazala, bolo to spoločné vyhlásenie počas rozpočtového konania 2017 a komisár Oettinger následne po tomto záväzku zastal list, ktorý poslal nedávno vám, pán predseda, takže čo sa týka účasti zástupcov parlamentu v radách správcovských fondov na požiadavku parlamentu. A potom sa tu ešte oznamuje v tom liste aj to, že pravidelne bude parlament informovaný aj rada informovaná o plnení a fungovaní e, zverejneckého fondu. A, e, takže tu s tomu pristupujem veľmi otvorene, pretože Zverejnecký fond e, dokáže v podstate reagovať na špecifickú situáciu. Programy, tak ako sú definované, by to samé nemohli spraviť a umožňuje tento fond získať ďalšie finančné prostriedky a umožňuje aj lepšiu koordináciu e, s e, aktivitami členských štátov, čo sa týka tematík e, ich prác. Takže to je niekoľko pripomienok, pán predseda. A chcel by som e, poblahoželať e, pánovi spravodajcovi za dobrú prácu a poďakovať za dobrú diskusiu. Ďakujem pekne. Áno, samozrejme, ak nám chcete poslať nejakú informáciu o finančných vzťahoch medzi Tureckom a Európskou úniou, konkrétne rozpočtová facilita pre Turecko, ako to vyzerá a ako sa zabezpečí financovanie. Sú tam 3 miliardy či 6 miliard, aké sú tam lehoty a aké sú modality platieb. Dobre, takže to bol veľmi zaujímavý výmena názorov na základe správy, ktorá priniesla mnoho informácií, takže chceme sa poďakovať e, jej autorovi. A teraz máme na programe oznámenie všeobecného spravodajcu na rok 2017 o solidarite. Uvidíme, že solidarita žije. E, solidarita so Spojeným kráľovstvom, čo by malo uistiť eh, našu britskú kolegyňu, pán Fernández. Ďakujem veľmi pekne. Je tu solidarita, áno, treba ju eh, poskytnúť rýchlo v prípade eh, prírodných katastrof. Musíme preto zrýchliť naš, naše prijatie tejto správy a požiadať radu, aby tiež konala rýchlo, aby bolo možné eh, urýchliť implementáciu a výkon tejto správy, aby sme eh, zabezpečili, že tieto sumy čo najrychlejšie sa dostanú do Spojeného kráľovstva, Cypru a Portugalska a eh, tiež na, teda do autonómneho regiónu Madeira. Spojené kráľovstvo by malo zostať celé 7 a, poď, e, pol milióna, Portugalsko 3,9. Súvisí to so záplavami v Spojenom kráľovstve. V prípade Cypru a Madejry. Ide o požiare, e, v prípade Cypru je to tiež spojené s e, silným suchom. Odporúčam teda rýchle prijatie týchto správ a mobilizáciu prostriedkov spojených e, s ňou, aby tieto prostriedky čo najrychlejšie sa dostali k destinatárom. Ide o dôkaz toho, že európsky rozpočet je rozpočet, ktorý umožňuje e, solidaritu a umožňuje EÚ, aby bola prítomná, e, ak dôjde ku katastrofám. Treba si uvedomiť, že e, v budúcnosti budeme zažívať častejšie extrémne fenomény počasia v dôsledku klimatických zmien. Ďakujem. Solidarita je ako láska, treba ju dokázať. Kto sa chce vyjadriť k správe pána Fernandeza? Zdá sa, že spravodajca vyvolal totálny súhlad a súhlas. Pozmenujúce návrhy, lehota na ich predloženie je 2. marec 13.00 a keďže treba postupovať veľmi rýchlo, rozpočtový výbor sa vyjadri hlasovaní nie 30. marca, ale 20. alebo 21. marca. Výhodou toho bude aj to, že tu budú členovia EPP, pretože 30. marca budú na Malte na kongrese a hlasovanie na plenárke 26. alebo 27. apríla. A teraz si vypočujeme pána Gejera. na tému opravný rozpočet, opravný list roz, jednak rozpočtu. Pán všeobecný spravodajca, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, tento opravný rozpočet, eh, mm, tam je to podobné ako v tom transfere, eh, na ktorom sme sa zhodli, to, čo sme práve diskutovali v prípade Fondu Solidarity. Takže ide o návrh opravného rozpočtu, ktorý umožňuje príslušné eh, sumy zmobilizovať pre Fond Solidarity za tým účelom, ktorý spomenul práve Jose Manuel Fernández. To nebudem opakovať. V predlohe komisie k tomuto právnemu rozpočtu jedna malá chybička, preto dnes sa naozaj chápeme ako kontrolóri komisie. Je teda o e, započtanie sum, ktoré dostali členské štáty ako predavok. Ja to kriti- e, kritizujem e, zvolený postup v e, mojom návrhu. Malcké predsedníctvo rady oznámilo, že chce skorigovať túto chybu a teda v končnom rozhodnutí potom bude môcť tento odsek sa vyňať z textu, pretože už bude obsolétny ak sa to dovtedy vyrieši. Takže to je taký technický problém. ktorý je teda, je, vyžaduje si to jednoducho technický postup v týchto uh, prípadoch. Pokiaľ ide o termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov, e, je podobný ako pre správu Jose e, Manuela, pretože je tu obsahový eh, súvis medzi oboma témami. Pán generálny spravodajca, nie sú žiadne konkrétne pripomienky. Máme tu návrh správy Jose Manuela Fernandeša. Máte dátumy, ktoré boli mm, navrhnuté. Eh, pozmeňovacie návrhy zajtra do 13. a vo výbore pre rozpočet budeme dodržiavať e, tie dátumy, ktoré som uviedol pre správu Jose Manuela. No a v apríli by sa mala dostať správa na plenárku. Madame Olmeyer va nous rejoindre. Pardon, e, pozmeňovacie návrhy do 2. marca o 13. A teraz Dostane slovo opäť spravodajca pán Jens Gejer, generálnej e, spravodajca a týka sa to e, Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Navrhujem, aby sme tri nasledovné body programu prediskutovali spoločne, teda 10, 11 a 12 Eh, oni v podstate úzko súvisia. Ide o zmenu základných nariadení agentúr EÚ, ktoré sa zaoberajú eh, v širšom zmysle slova eh, svetom práce. CDFOP sa teda zaoberá odborným vzdelávaním, Eurofond pozoruje pracovné podmienky a EÚ však tiež v širšom zmysle k tomu e, patrí, preto ide o postup v rámci ktorého e, sa menia tieto e, tri agentúry náraz v jednom základnom nariadení. Pretože je to teda podobná téma, chcel by som navrhnúť výboru, aby stanoviská, ktoré vypracujeme k zmene základného nariadenia, e, tiež vyzerali podobne. Principiálnym vodítkom by malo byť, že tam, kde sú možné synergie a možnosti úspor medzi týmito agentúrami, tam to treba posilniť a e, potom je to aj potrebná jasná delba kompetencií, v ktorej oblasti má ktorá agentúra byť aktívna, aby sme zamedzili prelínaniu, e, respektíve zdvojovaniu práce, aby e, viac agentúr nepracovalo na tom istom. Aby sme tomu zabránili, vypracoval som pár návrhov, k tomu e, tiež patrí, že v správnej rade agentúr by mali byť tiež zastúpení členovia e, tých e, ďalších agentúr, tak aby už pri vypracovaní výročných plánov boli agentúry navzájom so sebou v kontakte, aby si najvhodnejšie prerozdelili úlohy. Takže e, takto by sme prispeli k zamedzeniu e, zdvojenia práce. Treba lepšie prepojiť agentúry s existujúcimi inštitúciami. Ďalej navrhujem to zohráva po zmenujúcich e, návrhoch tiež rolu, obzvlášť pokiaľ ide o oblasť poradenstva, lehotou na predostrianie pozmeňovacích návrhov jeden e, týždeň a v, v týždni 20. E, teda 1. marca by sa mohlo e, hlasovať. Ďakujem pekne. Ďakujem za tieto informácie. Pokiaľ ide o úpravy v týchto agentúrach. A teraz pán Olbricht. Chcel by som poďakovať. Eh, pán Salvama eh, tu dnes ako deňový spravodajca nemôže byť prítomný, preto eh, by som chcel povedať, že pán Salama s návrhom pána Gajera súhlasí v tom, že treba zvyšovať efektivitu a posilňovať koordináciu medzi týmito agentúrami, aby sme zabránili prelínaniu. A pán Sarvama by si tiež želala, aby sa agentúry ešte viac e, sústredili na výsledky. Takže toto je e, posolstvo, o ktoré ma požiadal, aby som e, poskytol v jeho mene. Ospravedlňuje sa za svoju neprítomnosť. Je ospravedlnený, ďakujeme za upresňujúce informácie. Chcem sa spýtať, či ešte niekto sa chce vyjadriť. Pán Kolman, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Gajer, ďakujem eh, vám za to, čo ste povedali mm, že sa musíme snažiť vytvárať eh, synergie, aby eh, tu čo najmenej veci prebiehalo paralelne, nekoordinovane. Koordinovaná spolupráca môže byť dobrá, takže v tomto súhlasím, ale myslím, že práve tieto tri oblasti, ktoré ste spomenuli, Eh, o ktorých sa má diskutovať, eh, sú vynikajúce na to, aby sme opäť považovali nad subsidiaritou, pretože mať takéto eh, organizácie, to je jedna vec, ale treba aj považovať tým, že čo oni vlastne robia. V členských štátoch EÚ máme veľké rozdiely. Každý, ktorý na svojej dovolenke cestoval v EÚ, vidí, že v Nemecku sa môžu e, všelijaké veci od, silne rí, líšiť od e, podobných v Grécku. Takže je naozaj našim cieľom vypracovávať predpisy, pričom vidíme, že niektoré krajiny ich momentálne nevedia ani realizovať, inak by jednoducho museli e, pozastaviť svoje hospodárstvo, alebo sa nemôžu dovoliť. Alebo či nedáva zmysel trošku sa stiahnuť a dať len menej odporúčaní. Menej odporúčaní by znamenalo E, že e, tieto budú napokon lacnejšie, lebo na ne treba menej personálu a sú aj realistickejšie, lebo nemusíme popisovať veci, o ktorých vieme, že v praxi niektoré krajiny to vôbec nebudú vedieť naplniť. Takže práve tieto oblasti e, mám na mysli, keď hovorím, že treba sa naozaj popozerať, čo zmysluplne vedia tieto agentúry docieliť v nich a ak to teda nemá byť hmatateľné, tak treba sa toho zdržať. Ďakujem, pán Kölmer. E, ešte sa niekto hlási? Takže pán Preza v mene komisie, nech sa páči. Um, you, uh, Ďakujem, pán predseda. Chcem len upriamiť pozornosť na niektoré pozmaňovacie návrhy, o ktoré žiada pán e, spravodajca. Snaží e, sa ich teda do väčšej možnej miery zohľadniť. Vítame návrh a cieľ úzkej spolupráce a efektivitu. Zároveň e, chcem však spomnúť tri veci. Prvá sa týka konzistentnosti s existujúcimi pravidlami v spoločnom prístupe k decentralizovaným agentúram, na ktorom sa dohodli eh, Rada, Parlament a Komisia. Tí, ktorí bu budú eh, eh, zástupcami v týchto agentúrach, tam sa už jasne spomína, kto má byť členom. Nikde sa tam nespomína že aj zástupcovia e, nejakých tripartitných organizácií by tiež mali byť e, zástupcami, e, zastúpení teda v tých dohľadných orgánoch. Takže tento návrh by teda silne rozširoval to, čo momentálne poznáme. No a potom pozmoňovací návrh číslo 6 vzťahu spomínate preklad v e, základačnom akte pre, e, prekladateľské centrum. Hovoríte, že toto má poskytovať služby aj agentúram. Doplňate, že to môžu byť aj iní poskytovateľia e, prekladateľských služieb. Týmto môžeme e, podriť e, pravidlo e, prekladateľského centra, ktorého funkciou je poskytovať prekladateľské služby ostatným agentúram. A potom by som sa chcel ešte vyjadriť k bodu 8 kde sa nahrádza veta, ktorá hovorí, že za týmto účelom agentúra má poskytnúť dôkazy a služby pre tvorbu politík. A spravodajca tam navrhuje e, nahradiť e, výraz e, služby výrazom analýzy. To samozrejme spada do pola pôsobnosti týchto agentúr, ale v prípade CDFOP by to mohlo byť okliešťujúce, pretože CDFOP poskytuje aj e, určité služby ako riadenie rozhodnutia Europass, tam e, riadi nástroje a služby spojené s týmto rozhodnutím, aj e, súbor údajov European Scale Panorama. Takže nemyslím si, že myšlienkou e, je, e, aby CTFOB už nevykonával tieto svoje úlohy. Takže pán spravodajca by mohol zvážiť vo svojom návrhu nejaký e, spôsob, ktorý by nezamedzoval CDFOPu pokračovať vo svojich úlohách. Ďakujem pekne, pán predseda. Merci, monsieur président. Monsieur le rapporteur. Ďakujem, pán spravodajca. Ja, vielen Dank. Ähm, vielleicht... Äh, Ďakujem pekne za äh, príspevky v prvom rade teda äh, pánovi Kulmelovi. To, na čo poukazujete, je správne, ale nedotýkajú sa vôbec týchto agentúr, o ktorých tu práve hovoríme. Čo robí Eurofund? Um, poskytuje nám, to patrí k tým eh, najhlavnejším úlohám tejto agentúry, prehľad o sociálnej situácii v EÚ a to práve preto, že údaje, ktoré prichádzajú z členských štátov, sú také heterogénne, že sa nedajú takmer navzájom porovnávať. Takže je to situácia, ktorá eh, nesúvisí s mechanizmami eh, teda zisťovania údajov, ale Súvisí to s otázkou, akým spôsobom sa údaje zbierajú a chceme mať spoločný jednotný pohľad na e, sociálnu situáciu v Európskej únii a vyvodiť z toho politické opatrenia. Jednoducho údaje z členských štátov musia byť porovnateľné a niekto tú prácu odviesť musí. A národné e, orgány, ak nie sú e, toho schopné, Ehm, bolo by veľmi ťažké ehm, tiež zamestnávať v 28 členských štátoch ľudí, ktorí by ehm, zabezpečili úplnú porovnateľnosť s ostatnými 28. EÚ e preto dospela k záveru, že v tomto prípade je lacnejšie vytvoriť jednu agentúru, je to lacnejšie, než mať 28 národných organizácií, ktoré by sa tým práve zaoberali. E, to, e, to práve súvisí s tým s tou pridanou hodnotou na európskej e, úrovni. A podobne e, s CDFOP, keď chceme, aby mladí ľudia aj vo vnútri EÚ boli schopní e, sa mobilne správať, aj teda s tým, ako boli vzdelaní si nájsť pracovné miesto, potrebujeme na to Európsku agentúru, ktorá to zabezpečí. Aj to je pravdepodobne lacnejšie, než to opakovať 28 krát. Takže tu spomínať subsidiaritu v tomto prípade e, nie je e, naozaj napomocné. A mm, pánovi Prezovi pozmejovací návrh zem e, si ešte rád raz, opätovne pozriem. Ďakujem pekne, naozaj nechceme, aby CDFOP strácala úlohy E, iba preto, že sme e, nezvolili právne jednoznačnú e, úlohu. A pokiaľ ide prekladateľské centra, tam to má svoj zmysel, pretože je tu ten väčší spor medzi mňou ako stálym spravodajcom a komisiou. Postup komisie smerom k odburávaniu pracovných miest a k agentúram vedie k tomu, že prekladateľské centrum nie je schopné zabezpečiť dostatočne rýchlo prekladateľské služby pre e, jednotlivé agentúry. Jednoducho to tak je. A v každom dokumente v absolutóriu aj v rozpočtových e, správach sa vždy spomína, že otázka e, úspor v oblasti personálu jednoducho v určitých oblastiach e, povedie k nedostatkom a v prípade prekladateľských služieb k tomu došlo. Oni sú, na, na, nemôžem povedať, že sú na kraji e, práce schopnosti, ale e, ne, nemôžu, e, nemôžeme očakávať, že budú agentúry veľmi dlho čakať na e, jednotlivé preklady. Aj v oblasti hospodárstva jednoducho čas sú peniaze. A keď sa lehoty predlžujú a organizácie ako parlament musia príliš dlho čakať, to tiež potom vedie ku kritike. Preto môj pozmeňovací návrh e, nejde e, tým smerom, aby sme znížili vplyv prekladateľského cesta, ale aby agentúry o ktorých tu hovoríme, boli schopné, eh, ak teda prekráťarské centrum nemá dosť personálu a eh, neponúka im dostatočne rýchle lehoty, aby si dali zostaviť eh, preklady na trhu. To je trošku dôsledok politiky komisie v poslednom období. Alternatívou k tomu by bolo e, rozšíriť e, pracovné posty v prekladateľskom centre, ale to sa nedá urobiť tu. To možno e, môžeme riešiť v návrhu rozpočtu na 2018. No a pokiaľ ide o zastúpenie v dozorných radách, o tom by sme mali, myslím, ešte podiskutovať ja si myslím, že zloženie je tam rozšíriteľné. Nechceme teraz e, znižiť úlohu tých e, existujúcich členov, ale musí byť možné, aby agentúry, ktoré pracujú v e, podobných oblastiach, v momente príjmania rozhodnutí o e, svojich e, výročných plánoch, e, by sa, aby sa mohli včas informovať, aby boli dobre informované o práci tých druhých a aby mohli prispieť tiež zo svojej perspektívy v tom zmysle, aby vedeli, či sa plánuje niečo podobné v iných agentúrach, ako chcú robiť oni, aby sa mohli skoordinovať. Ospravedlňujem sa za uh, prípadnú polemiku, ale uh, ak je tam uh, miesto pre 28 uh, zástupcov členských štátov, uh, v týchto správnych radách. E, možno e, je tam viac ľudí zastúpených, než koľko je zamestnancov danej agentúre, no tak potom tam môže byť ešte e, jedno miesto pre zastupcu podobnej agentúry, ktorý by mohol povedať, ako je najrychlejšie možné zamedziť zdvojovaniu práce. Merci. Ďakujem. Myslím teda, že sme to dobre zhrnuli. A takto budeme teraz dobre vybavení na to, aby sme sa k tomu vyslovili vo výbore pre rozpočet 20. marca. Máme dosť času, predkladanie pozmeňovacích návrhov. Najneskôr do 16. februára do 11. ako povedal spravodajca, potom hlasovanie vo výbore pre rozpočet. Výbor pre rozpočet je a potom vo výbore, ehm, ktorý je gestorský. Požiadam hlavného spravodajcu, ehm, k akým zmenám došlo. V Grécku boli problémy s lokalizáciou. Ale môžeme sa tomu venovať aj na budúce. Monika Holmajer prišla, aby hovorila o politike budov. Možno sa bude aj hlasovať, najmä o spoločnom výskumnom centre a o projekte ISPRA v Taliansku. Pani Holmajer. <laughs> Pani Holmajer, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcem hovoriť teda o budove 102 spoločného výskumného centra so sídlom e, v Ispre. Je to teda súčasť spoločného výskumného centra. No a ja už som sledovala túto budovu v poslednom volebnom období. Ispra to sú naozaj staré budovy z 50. až 80. rokov, naozaj vyzerali, vyzerajú veľmi staro. A naozaj bolo by dobré teraz to trošku e, zhrnúť e, mm, a e, nejako to aktualizovať. 11 budov sa už nepoužíva budova 44 je v tej oblasti, v tom oddelení, kde sa robí aj radioaktívny výskum, jadrový výskum. Tá budova ostane, ale bude sa inak e, e, využívať, ale ostatné budovy budú zbúrané, majú 37 až 57 rokov, takže už sú naozaj nepoužiteľné. No a všetky tieto priestory budú zlúčené do jednej jedinej budovy, e, ktorá bude mať 10 502 štvorcových metrov užitkovej plochy. No a 6400 metrov štvorcových to budú laboratória a e, kancelárie a potom z, e, vyšný, zvyšný priestor na E, pri Zemi je 14, ešte 4400 e, metrov štvorcových a teraz e, tam pracuje 315 osôb, ale kapacita je o niečo vyššia, okolo 350. Zo samotného rozpočtu na to pôjde 3,9 milióna eur, cirka 19 a nepotrebujú napriek tomu E, ďalšie financie a to funguje preto, lebo sú tam tie e, účelovo viazané príjmy, ktoré sa celé roky dobre využívali. Jedna otázka ešte nebola e, zodpovedaná, prečo tieto assigned revenues tak silne klesli medzi rokmi 2013 a 2014. V roku 2013 sme mali 13,6 milióna a potom od roku 2014 eh, to bolo len vyše 5 miliónov a teraz to už postupne stúpa na cirka 9 miliónov. No a bolo by zaujímavé objasniť, prečo došlo k takému veľkému rozdielu medzi FP7 a Horizontom 2020, pretože tieto eh, programy nie sú tak odlišné, pokiaľ ide o tú časť Joint Research Center. Ale v konečnom dôsledku Väčšina e, z tohto centra sa platí z účelovo viazaných e, príjmov. Pán predseda, áno, e, máte pravdu, malo by to byť tak, že tie peniaze sa môžu vynakladať aj na výskum. Čiže oni si tak pomáhajú tými účelovo viazanými príjmami, pretože zvyčajne tá suma, ktorá bola cez rok, počas rokov platená, to boli štáty od Izraela, Moldavsko, Srbska, Švajčiarsko, Turecko, Albánsko, Fare, Farojské ostrovy a tak ďalej. Takže oni e, e, tieto účelovo viazané príjmy e, využívali ako tak povediať pomocný konštrukt, aby nemuseli využívať cudzie financie. Za normálnych okolností by sme robili rezervy na e, budovy, ale je to e, komplikované. E, v tomto rozpočte môžeme síce robiť dlhý teraz, ale to je neoptimálne. Za normálnych okolností by sa každý rok mala urobiť nejaká malá rezerva. Teraz sa to teda darí robiť iba cez tie účelovo viazané príjmy. 16 miliónov 500 tisíc približne máme teraz, e, ktoré môžeme využiť na novú budovu. E, prevádzkové náklady sa jednoznačne znížia, pretože sa vybuduje jedna jediná centrálna budova a cirka 747 tisíc bude stať e, búranie. No a musíme skonštatovať triezvo, že mm, sa znížia náklady o 60 ročné prevádzkové a údržbové náklady. A to naozaj má zmysel, to dať všetko do jednej budovy. Navrhujem teda, aby sme to schválili a aby sa robila ďalšia centralizácia e, v ISPRE. Ale je tu ešte jedna nedoriešená otázka, radioaktívny odpad z predchádzajúcich rokov. Ale na iniciatívu rozpočtového výboru sa podarilo e, zistiť dôležité informácie, pretože my sme sa začali pýtať, čo sú to, aké radioaktívne odpady sa tam nachádzajú, odkiaľ pochádzajú a tak ďalej. A na náš nátlak vlastne sa e, vykonala kompletná registrácia tých radioaktívnych odpadov, ktoré sa tam nachádzajú, skoncentrovali sa na jednom mieste a tak ďalej. Um, nás sa to síce priamo netýka, ale som rada, že sa to konečne zaregistrovalo a že sme začali vyvíjať tlak na taliansky štát, aby sa našlo nejaké konečné riešenie. My sme pôvodne ponúkali, že e, prevezmeme ten e, dočasný skladovací tábor, e, ale potom EÚ bola proti a našlo sa lepšie riešenie. Teraz je to naozaj primerane skladované ten odpad je kontrolovaný a um, registrovaný. Samozrejme, tieto odpady to nemá nič do činenia s našou politikou budov a s, so stavebným projektom, ale chcela som poukázať na to, že práca rozpočtového výboru uh, má aj takýto pozitívny vedľajší účinok uh, v ISPRE. Takže naozaj uh, prosím, aby sme s týmto vyslovili súhlas. Ďakujem, pani Holmajer. Vy ste sa pýtali na účelovo viazané príjmy. Komisia, môžete nám k tomuto poskytnúť nejaké informácie, pán Prezan? Euh, Ak dovolíte, ja navrhujem, aby kolega z odboru pre rozvoj a výskum sa k tomuto konkrétne vyjadril. Nech sa páči. So, you, Ďakujem. Pokiaľ ide o účelo viazané príjmy, JRC to bolo 3,5 predchádzajúceho rámcového e, programu a teraz je to len 2,5 Z toho vyplýva, že e, príjmy od asociovaných štátov boli znížené. V rokoch 2014 až 2016 Švajčiarsko sa nezúčastňovalo na celom horizonte 2020 zúčastňovali sa iba čiastočne um, a preto teda za tie tri roky došlo k zníženiu týchto prostriedkov. Identifikovali sme aj ten odpad. Ispre všetko sme presunuli do prechodného tábora, do, do prechodného skladu. A teraz čakáme na ďalšie rozhodnutia talianských o, úradov. Um, máme teda program na to, ktorý sa o to postará primeraným spôsobom. Euh, Takže áno, bol to pokles tých účelov viazaných príjmov od, e, z 3,5 na 2,5 ale koľko je to v absolútnych číslach? Každý rok asi 14 miliónov eur sme dostávali do roku 2013 ročne a od roku 2014 sme dostali už len 5 miliónov eur čiže pokles o 8 miliónov ročne v rokoch 14, 15 a 16 a po, za rok 2007 pardon, 2017, ta, tu sa to zvyšilo na 10 miliónov takmer, pretože dostaneme opäť príspevok od Švajčiarska. Čiže e, postupne to opäť e, stúpa, pán predseda, dám vám čísla. V roku 2007 to bolo 7,7 milióna, potom to stúplo na 14 alebo 13,6 milióna. V rámci horizontu 2020 to e, kleslo na 5,3 milióna a postupne to opäť stúpa. Teraz sme na čísle 9,9 e, milióna, ale vidíme, že tá účasť zvonka na tomto e, programe klesla, takže Horizon 2020 a inovačné programy E, tu musíme to veľmi pozorne sledovať v rozpočtovom výbore a stanovovať priority, pretože každý cent, o ktorý prídeme, znamená aj menšie účelovo viazané príjmy a aj menej zaujímavých programov, ktoré sa realizujú za účasti iných štátov. Čiže vidíme tu jednoznačný problém a musíme na to dávať pozor. Ďakujem za toto upozornenie. Pokiaľ ide o prezentáciu rozpočtu, pán Preza, keď sa takéto veci e, stanú, to, e, tak dochádza k odpočítaniu z výdavkov, alebo sa to prejaví na príjmoch. Je to teda tá druhá možnosť, je to vo výdavkovej línii, a sú tam komentáre v rozpočte, kde sa spomínajú sumy tých účelovo viazaných príjmov, ktoré sú zohľadnené e, v žiadosti o čerstvé peniaze, tak povediac, v rozpočte. Nie je to rozpočtová anomália, pretože e, príjmy by mali byť uvedené medzi príjmami a výdavky by sa mali uvádzať v plnej výške. Objavuje sa to na strane výdavkov preto, aby sa odôvodnila žiadosť o schválené rozpočtové prostriedky. V rozpočte únie, ako viete, je to tak, že úroveň výdavkov stanovuje príjmy a príspevky, ktoré sa žiadajú od členských štátov. Takže na strane e, príjmov tam sa to takisto zohľadňuje ako iné príjmy, ale ale sú pripísané k určitým výdavkom a nefigurujú medzi príjmami e, v univerzálnom slova zmysle, ktoré financujú rozpočet a teda vlastné zdroje. E, ktoré sú používané na platenie e, výdavkov. Áno, ale vy ste boli prítomní, keď sme hovorili o návrhu rozpočtu na rok 2018 a jedna z orientácií je taká, že aj hlavný spravodajca si želá, aby rozpočet bol pochopiteľný, aby si ho mohli prečítať aj európsky občania. A tento systém e, pridelených príjmov, e, to sa odkláňa od mm, tohto ideálu rozpočtu. Eh, čiže my redukujeme eh, sumu výdavkov, ktoré sa ukazujú v rozpočte pri týchto účelových príjmoch. Keď chcete započítať účasť takých štátov ako Švajčiarsko alebo iných tretich štátov na určitých pro- programoch, tak tieto účelovo viazané príjmy to je určitý, určitá platba týchto štátov za to, že sa zúčastňujú na tom pro- programe. Takže to sú to sú peniaze, ktoré sú plánované na určité výdavky a nie je to v pôvodnom právnom základe členských štátov. Ten pokrýva členské štáty, ale toto sú tretie štáty, ktoré platia svoj podiel do toho rozpočtu. Čiže e, aby to zostalo transparentné, nechcem, aby sme sa odklonili od e, tohto spôsobu riešenia výdavkov. Ďalšia vec, pokiaľ ide o nástroj pre utečencov v Turecku, ktorý bol spomenutý, tam je to trošku inak, tam robia členské štáty bilaterálne príspevky do e, politiky a vytvára sa suma na pomoc, ktorá je vyššia ako to, čo sa financuje z príjmov a z vlastných pr- e, prostriedkov európskeho rozpočtu. E, mohli by sme to samozrejme prezentovať, aby to bolo všetko jasné, pochopiteľné. Má to svoju e, rozpočtovú logiku toto je ale vec pre expertov, je, veľmi, eh, je to veľmi technická záležitosť, neviem, či to pochopia občania. Pán predseda, ak môžem, ja vám budem protirečiť, pretože keď nejaký štát platí eh, do nejakého programu a zaviaže sa, že eh, bude platiť určitý podiel pre ISPRU, tak to robia vo vedomí, že budú môcť využívať budovu, ale že musia prispieť na prevádzkové náklady. No a my sme v rozpočtovom poriadku vytvorili túto možnosť aby to bolo transparentné a aby to mohlo byť 5 rokov prechovávané, zachované. Čiže ja si myslím, že tie assigned revenues sú naozaj praktické a dobre štrukturované. Um, samozrejme, nie je to vždy úplne logické pre členské štáty, ale poskytujú určitú flexibilitu, takže ja môžem teda e, s tým súhlasiť. No, Ja chcem len pripomenúť princíp rozpočtovej univerzality. Všetky výdavky sa financujú všetkými príjmami. Budeme mať príležitosť sa ešte k tomu vrátiť. Áno, ja akceptujem, že toto je postup, ktorý e, je tu, pretože to podľa pravidel, ale ak chceme, opakujem, ak chceme, aby občania rozumeli rozpočtu, aby bolo jasné z toho, čo platia Švajčiari, čo platia ostatní a ako zabezpečujeme rozpočtovú rovnovahu. Myslím si, že sme vyčerpali túto diskusiu. Poprosím kolegov, aby tu ostali, pretože potrebujem kvorum, ak máme hlasovať. A kvorum znamená, že musíme byť 11. Takže ďakujem pekne. Poprosím vás, poprosím vás teda, aby ste tu ostali. Pani Holmajer, myslíte si, že by sme mali hlasovať teraz? Prepačte, uh, zarozprávala som sa s kolegom kvôli jednému inému problému. Dobre, takže hovorili ste o ničom. Chcete, aby sme teraz hlasovali o tomto návrhu? Dobre, takže poďme hlasovať s vyhnutím ruky. Kto je za tento návrh? Za financovanie, tak ako to tu bolo upresnené. Uh, s vyhnutím ruky. a e, hlavná spravodajkyňa e, na rok 2018 je za. Pán Mure, sám ste za alebo proti? Ja som určite, ja som určite za. Dobre, takže myslím, že máme jednomyselnosť e, na schválenie spraví pani Holmajer. Pani Holmajer, máte na ďalej slovo. Potom je ešte ďalší projekt, ktorý nám e, poslali, ale dnes o ňom ešte nebudeme hlasovať. Ide len o predbežnú informáciu. Frontex nám pomerne e, prehľadne svoje budúce plánovanie záslal, ale ešte nie sú jasné konkrétne modality. Tie nám postúpia v rámci normálnej obvyklej informácie o ktorej budeme potom aj hlasovať e, v súlade s našimi postupmi. E, sídlo je vo Varšave. E, všetci vieme, že Frontex bude mať značne viac personálu aj vo Varšave. Aktuálna situácia je taká, že Frontex má 9 zo 14 poschodí vo Varšavskej, budove Varšav Spire komplex 14 eh, tisíc eh, metrov štvorcových je to približne momentálne, 14 eh, konferenčných priestorov, jedáleň. Problémom je, že tento počet poschodí nepostačuje, treba zabezpečiť prechodnú situáciu. Predtým, než sa v Polsku vybuduje úplne nová budova, ktorá bude dokončená v roku 2022, BNP Paribas, ktoré má e, poschodia 4 e, až 5, by ich e, mohla odstúpiť. To by bolo ako pre to prechodné obdobie. Pozitívom je, že sa nachádzajú v rovnakej budove tieto poschodia, ale ako negatívum tu vnímam a to aj postupím Frontexu, že budovy e, sa majú do konca roka 2024 prenajímať, ale v roku 2022 e, sa má Frontex stiahovať. E, aspoň teda informácie, ktoré mám, sú také, že jednoducho musia tieto priestory prenajímať do roku 2024, inak ich nedostanú k dispozícii. Takže e, platiť zbytočne dva roky nájomného, to vidím trochu kriticky, ale zdá sa, že sú tu problémy s kratším, s kratšou nájomnou e, zmluvou. Museli by sme potom platiť e, nejaké penále. Takže prosím, teda poprosím ich aj po predložení toho, tej záverečnej predlohy, aby sa k tomu bližšie vyjadrili, aby nás e, bližšie poinformovali o tejto otázke. Takže len vás o tom vopred informujem, že budem žiadať bližšie presnejšie informácie od Frontexu k tomuto e, a že ich žiadame, aby e, predsa len lepšie rokovali v tejto oblasti, pretože predvídať nejaké penále je trochu problematické. Polsko eh, dalo k dispozícii tento ten budúci eh, tú budúcu plochu, na ktorej sa vybuduje nová eh, budova. Tam Frontex bude mať dostatok priestorov, to je dobre. Možno by sme sa tomu mali ešte lepšie venovať potom v našom popise. Takže to je všetko z mojej strany na túto tému zatiaľ. Neskôr dostanete presnejšie informácie a vtedy budeme aj hlasovať o konkrétnej zmluve a e, teda na to potrebujeme, aby nám Frontex toho predložil viac rada. E, to tiež vníma aj ako predbežnú informáciu a bude čakať na ďalšie postupy. Ďakujem, ďakujem. Samozrejme, Frontex potrebuje viac priestorov a naozaj v Varšave sa to rozrastá aj preto, že polské orgány podpísali dohodu o sídle, aby umožnili Frontexu prijímať zamestnancov, ktorí doteraz nejak tam váhali ísť a napríklad neboli tam prísť možnosti na školy pre deti a ďalšie e, výhody, ktoré dostávajú expati. Takže tu máme záväzok polského orgánu, e, polskej vlády, ktorá nakon, konečne podpísala tú dohodu o sídle. Nie, nepodpísala. Ešte nepodpísala? Naďalej zdá sa, že tu pretrvávajú určité ťažkosti s tým, že polská vláda naozaj e, dávať k dispozícii 20 miliónov na e, túto plochu, takže majú zámer podpísať e, túto zmluvu, ale nemám žiadne informácie, že by naozaj konkrétne došlo k podpisu. Len mám informáciu, že sa naďalej diskutuje a že tieto rokovania by mali byť pomerne pozitívne, ale ešte nepadlo konečné rozhodnutie. Áno, a keď hovorím o dohode o sídle, to je dohoda, ktorá dáva špecifické pozíciu e, tým pracovníkom, ktorí prídu do Varšavy. Doteraz nemali daňové výhody, zabezpečené e, školy pre deti a, a ďalšie veci, ktoré, a to vlastne brzdilo e, záujem presunu pracovníkov do Varšavy aj tam ale ešte naďalej sú určité otázky nevyriešené, pretože aktuálna vláda nie je taká ofenzívna, ako tomu bolo eh, očividne v predchádzajúcich rokoch. Dobre, takže sa o tom budeme ešte rozprávať, pretože rozhodnutie bolo odložené na neskôr. Už sa nikto ďalší nehlasí do diskusie na túto tému, takže si vypočujeme pani Gardia Zabal, ktorá nám povie niečo o Európskej investičnej banke a o aktivitách tejto banky, predovšetkým mimo územia Európskej únie. Mm. Naposledy tá diskusia bola naozaj veľmi, veľmi poučná. Boli sme prekvapení, keď sme sa dozvedeli, že Európska investičná banka podporuje investície v Číne, v Hongkongu napríklad, okrem iného. A áno, vítam to, že chceme pôsobiť v celom svete, ale Európska investičná banka v podstate E, čiastočne poskytuje úvery, ktoré sú čiastočne e, financované z Číny, aby Európska investičná banka investovala do Číny, to je trošku také čudné. Áno, povedali mi, že dobre, tieto investície prispievajú k zlepšeniu klimatických podmienok. No dobre, tak za týchto podmienok dúfam, že Európska investičná banka podporuje európskym podnikom, ktorí investujú v Číne. A nie, nie, nie, to tak nie je naozaj si to zaslúži skutočnú diskusiu a rád by som poznal, aká je tá roadmap, cestná mapa, ktorú má Európska investičná banka. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán Áno. Pokiaľ ide o tie krajiny. Sú las políticas o los objetivos que tiene que seguir ktoré sú pôsobiskom EIB eh, a pokiaľ ide o politiky a ciele, ktorým by sa mala EIB eh, venovať. Zapadá to do tej správy, ktorú tu predkladám. Ako viete, už sme tu pred diskutovali o všeobecných líniách pokynoch pre rozpočet. Vypočuli sme si rôzne politické skupiny, zaznel celý rad otázok. Diskutovali sme o mojich návrhoch. Ja som na základe toho predložila pozmeňovacie návrhy textu Európskej komisie celkovo je tam 35 pozmeňovacích návrhov, jeden z nich sa týka samotného zaručného fondu, všetko ostatné je k ELM. Nebudem teraz zachádzať do podrobností. Všeobecne treba povedať, že je možné ich rozdeliť do piatich skupín. V prvej skupine sú tie, ktoré sa týkajú konkrétnych čísel, teda konkrétnych súm, ktoré EIB investuje v rôznych krajinách. Ako viete, došlo už k navýženiu disponibilných stropov pre investície. Ale myslíme si, že je treba zajsť ešte ďalej, než ako to navrhuje Európska komisia, aby sme zohľadnili to, že len dielčia, veľmi malá časť európskeho rozpočtu môže byť venovaná navýšeniu požiček, ktoré vydáva Európska investičná banka. Navrhujem teda, aby sme stáli o to navýšenie pretože v posledných rokoch v rámci súčasného viatočného finančného rámca sme zažili dve zásadné krízy v našom susedstve, jednak na Ukrajine. EIB nás potom požiadala o posilnenie investícií. V prvej časti toho e, rozpočtového obdobia a potom druhá kríza je kríza migračná, ktorá má dopad na krajiny EÚ, ale aj e, tie v našom okolí. A preto si myslím, že je potrebné navýšiť investície v dotknutých susedných e, štátoch. Ďalšia vec, Druhý blok či skupina pozmeňovacích návrhov sa týka nového cieľa ktorý sa predkladá v návrhu Európskej komisie. My, Európska komisia využíva tú formulku, ktorá je dnes častá, teda riešiť prvotné príčiny migrácie. To je, sa stalo už takou mantrou vo všetkých oznámeniach Európskej komisie aj v našich vystúpeniach, ale nie je úplne jasné, čo za týmito slovami sa vlastne schováva, čo sú to tie prvotné príčiny migrácie. Lebo keď sa pozrieme na tie tri ciele Európskej investičnej banky, rozvoj e, súkromného miestneho sektoru, pomoc malým a stredným podnikom, rozvoj infraštruktúry, sociálno-ekonomickej, e, ekologika, doprava, ekonomia, zdravotníctvo, školstvo a tak ďalej a boj s klimatickými zmenami, tak ako vidíte, to znamená, že už máme možnosť bojovať s prvotnými e, príčinami migrácie. Takže ja sa domnievam, že tento štvrtý cieľ, to je taká nová formulácia tých predchádzajúcich cieľov. A že osobitné investície v susedných štátoch, ktoré príjmajú utečencov alebo sú tranzitnými krajinami, Áno, tam tie investície sú potrebné. Ale treba si uvedomiť, že všetky investície EIB alebo členských štátov a priori už aj tak bojujú s tými prvotnými príčinami, ktoré vedú k migrácii, pretože cieľom je udržateľný rozvoj. Cieľ, toto je cieľom uh, tých investícií. Takže neviem, či je potrebné týmto spôsobom rozširovať počet tých existujúcich troch cieľov. Pero creo que también puede ser un debate eh, interesante, no solo además para el mandato externo del BEI, sino para el próximo. Ale táto diskusia je naozaj veľmi e, zaujímavá, nielen pokiaľ ide o EIB, ale aj tu u nás, pokiaľ ide o externý investičný plán. A potom tretí blok pozmeňovacích návrhov sa sústreďuje na rodovú politiku. To si myslím, že je naozaj veľmi dôležité. Nielen v rámci politik a investícií v rámci EÚ, ale aj za našimi hranicami. V rozhodnutí o projektoch, ktoré sú nakoniec financované a pri eh, kontrolách a pri monitorovaní prebiehajúcich e, projektov sa toto musí sledovať. A Štvrtým blokom je väčšie dodržiavanie ľudských práv e, tam, kde e, investuje EIB. Ide hlavne o to, aké druhy projektov sa financujú, aký dopad to má na ľudské práva a tak ďalej. Štvrtý blok súvisí s daňovými únikmi, e, vyhýbaniu s daňovým únikom, boj proti korupcii, daňovým rajom. To znamená, že ani sprostredkovanie alebo nepriamo by nemalo byť možné financovať projekty so subjektami, ktoré sú zapojené do takýchto praktík. To platí aj pre subjekty mimo EÚ, takže je potrebné v investičnej politike toto sledovať, aby sme nepodporovali nespráv, e, nespravodlivé daňové správanie. Na záver sa chcem ešte vyjadriť k tomu záručnému vonkajšiemu fondu. E, zabrali sme sa teda týmito zárukami po výške 9 A teraz už som k dispozícii pre vaše otázky a som presvedčená, že sa nám podarí doceliť dohodu. Ďakujem pekne pani Gardia Zabal za vysvetlenie. Kto sa chce vyjadriť? Pán Iresan? Vážený pán predseda, ďakujem pekne. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať spravodajkyni za návrhy, ktoré predložila a za prácu, ktorú robil za posledné týždne. Mm, samozrejme, že veľmi opatrne a mm, pozorne sledujeme návrhy, ktoré by mali rozšíriť mandát poskytovania úverov mimo EÚ pre EIB. A samozrejme, Európska investičná banka e, má primárnu úlohu a sme presvedčení o tom, že mandát uverovania, externého uverovania by sa mal e, navýšiť a to, čo navrhla EIB samotné, je vhodné navýšenie mandátu a podľa nás banka môže dobre vyhodnotiť na základe svojich doterajších aktivít, kde je potrebné navýšiť mandát na externé uverovanie a kde je teda najvyššia potreba. Ako som povedal, chcel by som podporiť návrh celkového navýšenia mandátu na 38,5 miliardy. Teraz tu vyvstáva otázka, na čo sa tieto peniaze majú alokovať, na ktoré krajiny, na ktoré regióny. Už sme o tom hovorili predtým, pred niekoľkými týždňami a ja si myslím o tom následovné. Musíme si stanoviť priority. Musíme sa postarať o to, že využijeme obmedzené finančné prostriedky, ktoré máme k dispozícii na tie oblasti, kde ich dopad e, na bezpečnosť E, Európanov cez stabilizáciu v susedných krajinách je najväčší. A Európska investičná banka navrhla čísla a spravodajkyňa navrhla nejaké čísla. E, moje stanovisko je také, že by sme sa chceli riadiť návrhom EIB. E, podľa nich spomedzi všetkých regiónov najväčšia časť peňazí by mala ísť na, na južné susedstvo 12,3 miliard eur, čo je opodstatnené, pretože južné susedstvo únie a oblast Stredozemného mora je veľmi dôležité pre prekonanie prílevu utečencov a migrantov z Afriky. Európska investičná banka hovorí, že tieto peniaze by mali vystačiť do konca mandátu EIB a to je aj náš názor, preto nesúhlasíme s návrhom spravodajkyne v tomto bode, ktorá navrhuje, aby sa to významnou mierou navýšilo o 1,3 miliardy. Takisto súhlasíme s, teda súhlasíme s návrhami spravodajky, čo sa týka ďalších e, geografických oblastí Ázia, Stredná Ázia e, či Južná Afrika. A máme rozdelené názory, čo sa týka Latinskej Ameriky a východného susedstva. Európska investičná banka bude potrebovať viac peniazy pre východné susedstvo a podľa nás vzhľadom na agresívnejšiu Ruskú federáciu, vzhľadom na vývoj na Ukrajine, vzhľadom na politickú situáciu vo východnom susedstve, sú tam tri krajiny, ktoré sa pustili do veľmi dobrej spolupráce s Európskou úniou. Ukrajina, Gruzinsko a Moldavsko cez formu asociačných dohôd. To je tá najúžšia forma spolupráce, ktorú môžeme mať s krajinami mimo únie. A sme presvedčení o tom, že by sme sa mali riadiť návrhom Európskej investičnej banke a navýšili našu angažovanosť vo východnom susedstve sme presvedčení o tom, že ak e, sa banka bude naďalej angažovať na východnom susedstve a pre všetkým na Ukrajine, čo v podstate predstavuje najväčší podiel ich aktivít na, vo východnom susedstve, ak to bude pokračovať na úrovniach doteraz za posledné roky, tak samozrejme tie čiastky nebudú stačiť a preto schvalujeme návrh a požiadavku banky navýšiť čiastky pre východné susedstvo. Latinská Amerika, áno, banka žiada viac, významne oveľa viac pre Latinskú Ameriku z 2,5 miliardy na 3 miliardy. To je významný nárast. E, môžeme to schváliť, ale nemôžeme schváliť návrh spravodajkyne navyšiť to ešte ďalej. Takže 20-percentný nárast pre Latinskú Ameriku, to e, opodstatňuje banka, ale ďalšie 5 e, miliard navyše pre región, ktorý nie je v našom susedstve a v časoch, keď máme významné nielen bezpečnostné, ale aj hospodárske výzvy v najbližšom susedstve, peniaze by mali ísť do susedných krajín, pre všetkým na juh a na východ, tak ako to navrhuje EIB. Navýšenie pre Latinskú Ameriku by mali ísť podľa návrhu EIB, ale nie podľa toho, čo navrhuje spravodajkyňa. Na záver, pán predseda, Samozrejme súhlasím s návrhmi spravodajkyne navýšiť e, otázku zviditeľňovania Európskej investičnej banky a jej činnosti a samozrejme uznávam aj to, že e, kvalita je zásadnou otázkou, priezovou otázkou, chceme zabezpečiť udržateľný rozvoj, že potrebujeme väčšiu mieru transparentnosti zo strany banky a jej aktivít a to je vec, e, na ktorú by sme sa mali zamerať a podporíme to takým spôsobom, ktorý samozrejme nebude zvyšovať administratívnu záťaž pre banku alebo pre príjemcov vo forme nejakých negatívnych dopadov na nich. Ešte jedným slovom k záručnému fondu, pán predseda. Tu by som súhlasím s názorom spravodajkyne, že z dlhodobého hľadiska, a myslím si, že to si myslí aj komisia, že z dlhodobého hľadiska správa aktív týchto fondov by sa mala centralizovať spôsobom, ktorý bude minimalizovať náklady, presun správy aktív v rámci záručného fondu z EIB na komisiu by stal 4 milióny, ale ušetrí to každý rok milión a to každý rok. Čiže celkové podľa nás dlhodobého hľadiska je to niečo, čo by sme mali spraviť, čo by malo byť našim cieľom. Nie som si istý, či sa to musí spraviť počas tohto mandátu EIB, keďže mm, e, čo sa týka nákladov, nie sú to jednoznačné e, výhody v tom, ale so spravodajkyňou budeme o tom hovoriť, ale súhlasím s dlhodobým cieľom spravodajkyne E, a s názorom komisie, že by sa táto vec mala zrealizovať. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Meresal, pán Kolmer. Kolmer. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem poďakovať spravodajkyni za tento návrh. A tieto myšlienky, ktoré v zásade považujem za dobré. Ešte by som chcel nadniesť jeden aspekt. Dovolte mi krátko pouvažovať nad veľkou finančnou krízou z roku 2007-2008. Um, ehm, musím vám povedať, že v Nemecku máme 16 spolkových krajín a každá z nich v minulosti mala pocit, že musí založiť svoju vlastnú krajinskú banku. A to aj urobili. Začali najprv tak, že povedali, že pokiaľ ide napríklad o Baden-Württemberg, budú podporovať špecificky hospodárstvo e, v e, danej krajine spolkovej. A to sa udialo všade v Nemecku. A potom začali sa zamýšľať nad tým, prečo by sme sa mali ohraničovať iba na, napríklad na našu spolkovú krajinu. Môžeme toho urobiť oveľa viac a začali eh, vlastne eh, vstupovať do medzinárodného obchodu. A to znamená, eh, že vstupujú do rizik. Všetci dúfame, že riziko nikdy nenastane, ale faktom je, že nastalo a niektoré z týchto krajských bank v dôsledku finančnej krízy potom zbankrotovali. Čo chcem tým povedať je, že musíme sa susediť na to, aby Európska investičná banka Európska, ako to hovorí jej názov, sa sústredila na vlastné e, problémy Európskej únie a pritom by nám malo byť jasné, každá e, transakcia, ktorú robí, prináša aj rizika zo sebou, to musí byť jasné a ak to bude potrebné, budeme musieť za to platiť. Takže treba e, si dať pozor, že rozpočet EÚ aj v tejto oblasti musí ostať transparentný, pretože takéto banky e, vždy nadnášajú e, e, svoju riziko, že tu máme potom nejaké tieňové hospodárstvo, lebo nie všetko je v dôsledku ich práce úplne jasne, priehľadne zastúpené v rozpočte, keď sa naň pozeráme. Takže to by nám malo byť jasné. Keď hovoríme o rozpočtových prostriedkoch, možno, že je potrebné hovoriť aj o zárukách tie prvé roky to je veľmi príjemné, ale keď nastane určitý okamih potom, e, je potrebné jednoducho začať platiť. Takže treba dávať veľký pozor a získať ďalšie informácie o, tom 9, o tých 9%, ako to vyzerá, či naozaj to pokrýva tie rizika, ktorým sa vystavujeme. Dobre, teda aby sme mali úplné informácie, mám niekoľko pripomienok k pôvodu migrácie. Nemali by sme hovoriť o zdrojoch migrácie a nie o koreňoch, pretože korene to v podstate ide proti migrácii. Niečo, čo je zakorenené, sa nedelokalizuje. Možno, že by sme mali požiadať pána Markusa Benta z Európskej investičnej banky, aby nám poskytol nejaké informácie. Um, um, uh, mm, dobre, ďakujem. Odovzdám slovo kolegovi na všeobecné vyjadrenie a potom sa vyjadrím k detailom. Mm, dobre, ako chcete. Dobre, v každom prípade za skupinu OIB by som chcel poďakovať pani spravodajkyni Gardia Zabal za správu. Je to naozaj dôležitá iniciatíva pomôcť banke tak aby mohla plniť európske politické priority, či už hovoríme o východnej Európe, Ukrajina, Moldavsko, Gruzinsko alebo o našej činnosti v Latinskej Amerike, v Južnej Amerike. Mm, určite nám tieto veci veľmi pomôžu, vaše vyjadrenia, váš návrh je veľmi dôležitý v tomto ohľade. A myslím si, že je dôležité pripomenúť si, že mm, ELM je najdlhší nástroj, najdlhšie fungujúci nástroj pre zahraničné aktivity EÚ a uvedomujeme si, že rozpočtové e, príspevky budú e, zodpovedať požiadavkám a bude to mať veľký dopad. Chcel by som sa poďakovať aj za návrh na otázku Warehouse. To nám umožní e, mať rýchlejšie výsledky, nielen čo sa týka tých iniciatív pre migráciu, iniciatívy ekonomickej odolnosti, čo je dôležité pre samotné krajiny v južnom susedstve a na západnom Balkáne. Takisto by som chcel uistiť parlament v tom, že EIB e, zvyšuje svoju transparentnosť a sme pripravení s vami o tom ďalej diskutovať. A na záver, myslím si, že EU e, banka e, Mm, prispiela k tomu, že sa neš, e, nešili tak veľa nástrojov, ktoré sú financované z rozpočtu ELM. Jediný nástroj, ktorý môže podporiť celú škálu EU zahraničných politík a aktivít globálne. A myslím si, že to je niečo, čo by sa malo zachovať. Ďakujem pekne. Je potrebné ešte niečo vysvetliť, čo sa týka našej zahraničnej politiky? Prepačte, že do toho vstupujem. Ehm, chcel som ešte nadviazať na to, čo povedal kolega. Pre všetkým vítame navrhované navýšenie stropov a myslím si, že to je veľmi efektívny nástroj, pretože toto navýšenie ehm, bude znamenať na vyšší rozpočet 35 ehm, miliónov v tomto veľačnom finančnom rámci. Druhá otázka. Verhaus, nie je to v tomto návrhu, ani v ďalších návrhoch, na rozdiel od návrhu rady. My povieme k tomu len toľko, že sme, táto iniciatíva ekonomickej odolnosti je už rozbehnutá a už ma, sme schválili určité projekty a mohli by sme ďalej schváľovať projekty, ktoré by mohli využívať túto záruku, ak by sme mali nejaké uistenie o tom, že táto záruka potom sa môže retroaktívne uh, aktivovať pre zmierňovanie rizik, ktoré súvisia s týmito projektami. Napríklad je tu projekt pre Libanon, ktorý sa pripravuje na marcové zasadnutie rady, ale je dôležité, aby tieto projekty potom neskôr mohli mať ochranu, je len ak nie, tak by sme museli počkať s realizáciou záruky až potom, čo bude schválená legislatíva. Zároveň by sme chceli zdôrazniť to, že súhlasíme s tým, že je potrebné posilniť dopady, reporting a hodnotenie jednotlivých projektov. Je tu jeden návrh, podľa ktorého tieto projekty tzv. výsledkové, zoznam výsledkov result sheets by sa mali zverejniť podľa jednotlivých projektov. Mm, to je v podstate dobrý nápad, ktorý podporujeme výsledky, očakávané dopady jednotlivých projektov. Jediný problém e, s tým je v tom, že ten samotný hárok je takým e, naozaj vyhodnotením všetkého, čo súvisí s projektom a musíme nájsť určitú rovnováhu medzi tým, čo je dôverné. Napríklad v tom e, takom otvorenom hodnotení sa hovorí, že tento e, zadávateľ má určité e, slabiny a ako ich napraviť, čo dôležité, ale na druhej strane to nemôžeme zverejniť. Musíme zabezpečiť, aby sme mali dobré hodnotenie Potom je tu celá škála pozmeňujúcich návrhov o, o jurisdikciách, ktoré nedržajú predpisy a e, sú tam daňové úniky. EIB má už e, veľmi dobre rozpracovanú politiku na túto tému a očakávame dobrú spoluprácu s komisiou e, a chceme zlepšiť ešte túto oblasť. Opäť tu je veľmi dôležité objasniť si, čo sa dá, čo sa nedá Existuje množstvo zoznamov, Niektorý, na niektorých sú aj krajiny, ktoré sú dokonca členskými štátmi, alebo také štáty ako Turecko a treba si uvedomiť, čo môžeme a čo nemôžeme. A ako som povedal, dôležité je to, aby sme mali jasné usmernenie. Takisto je tu množstvo pozmenujúcich návrhov, ktoré súvisia s rodovými aspektmi. Opäť uh, už sme hodnotili výsledky a už máme všade tam, kde je to možné, e, možnosť nahlasovať aj tieto rodové aspekty. Nedávno sme prijali stratégiu, rodovú stratégiu, ktorá explicitne je zameraná na riešenie rodových otázok e, v našej činnosti. Ešte niečo sme zabudli? Jaj. Prepačte, ešte jedna vec ohľadom uh, uh, príčin migrácie, koreňov migrácie alebo zdrojov migrácie. Uh, ako viete, sú tu niektoré návrhy, ktoré sú možné, ako viete, čo sa týka migrácie ako banka, ako sme už povedali predtým, banka môže riešiť otázku odolnosti e, komunít hostiteľských, zdrojových a e, migračných a rozvojová banka v podstate má dlhodobé aspekty tohto rieši, takže my asi nie sme vhodní na riešenie humanitárnych otázok, ale keď sa pozrite na jednotlivé projekty, ktoré máme v týchto regiónoch, tak vo veľkej miere prispievame k posilneniu relevantnej infraštruktúry a k podpore rozvoja súkromného sektora, aby podporil súdržnosť. Ako som povedala, to rieši nielen príčiny migrácie, ale aj e, okamžité potreby tranzitných, hostiteľských a utečeneckých komunít. Ďakujem pekne. Pán Benjamin Anžel chce vystúpiť mene komisie alebo nie? Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Prepačte, nejak strácam hlas nie, že by som nevedel nič povedať, ale jednoducho som chorý. Um, čo sa týka navýšenia všeobecného stropu, bereme na vedomie návrh vašej spravodajkyne. Ako viete, doplňanie je veľmi zložité a je tu značná neistota ohľadom našej kapacity zabezpečiť tieto navýšenia v rámci viazočno-finančného rámca aj vzhľadom na uh, efekt Brexitu, ktorý sa dá ťažko teraz vyhodnotiť. Takže je tu taký obrovský damoklov meč nad našimi hlavami a dokonca je to ešte silnejšie mm, pre tie mm, časti 3 a 4, kde sa v podstate nahrom, zhromažďujú tie požiadavky z roka na rok. EIB samozrejme má kapacitu zabezpečovať e, v teréne väčšie úvery ELM, ale kapacita rozpočtu v rámci viadočného finančného rámca a e, v rámci potreby patrične pokryť naše riziká, to je zložitejšie. Čo sa týka otázky nespolupracujúcich jurisdikcií, tu vítame pozmeňujúci návrh parlamentu, ktorý zodpovedá zámerom komisie a snahám komisie v diskusiách s EIB skupinou za posledné mesiace. Kolegovia z EIB povedali, že EIB naozaj sa pustila do zásadných zmien v tejto oblasti posledné zasadnutie EBF prijalo nový dokument, ktorým sa vytvára priebežné stanovisko k nespolupracujúcim jurisdikciám, čo je krok správnym smerom. E, zohľadňujúc toto, mm, je podľa nás ešte žiadúcejšie mať jasné indície v legislatíve, keďže EIB funguje a teda sa pripravuje na to, aby prinášala uspokojivé výsledky e, čo sa týka podpory operácií, e, ktoré by zabraňovali možnostiam daňových únikov a agresívneho daňového plánovania. Čo sa týka toho, že by komisia mala robiť správu aktív, kde má sídlo OIB? E, sídlo EIB je v členskom štáte, v Luxemburgu. Pán predseda, musíme upozorniť na to, že keď chceme byť prísnejší na využívanie offshoreových jurisdikcií, je to na prospech našich členských štátov, pretože e, chránime daňový príjem a postupom času to povedie k tomu, že tie transakcie, ktoré sa robia offshore v jurisdikciách, E, povedie, sa presunie medzi iné členské štáty. Dovolite, chcem vás e, prerušiť, pretože musím odísť na konferenciu predsedov a požiadam pána Ašorta, aby predsedal za mňa. Ospravedlňujem sa, že musím odísť, ale myslím si, že je veľmi dobré, že EIB e, si selektívne vyberala a ne vyberala si nespolupracujúce jurisdikcie. Nespolupracujúce jurisdikcie sú e, daňové raje. To znamená štáty, ktoré organizujú daňové podvody a e, e, chránia bankové tajomstvo alebo zneužívajú bankové tajomstvo, čiže je to dobrá vec. Ja môžem len podporiť, súhlasiť s modrými slovami pána Atvio. E, a čo sa týka otázky správy aktív. Chcem len upresniť to, čo povedal jeden z tieňových spravodajcov. Komisia je pripravená to robiť už aj teraz. Máme zdroje, sme schopní to robiť. V podstate tie úspory potom začnú, keď sa to zrealizuje. Čiže keď sa to začne e, od budúceho roku, tak okamžite prídu úspory. To nejde o to, že IBE to e, nerobí dobre, ide o to, že komisia to môže spraviť lacnejšie. A teraz samotný text. Kuba. Tu je návrh spravodajkyne rozšíriť oprávnenosť pre Kubu. Tu zatiaľ stanovisko komisie je vyhradené. Sme momentálne veľmi neutrálni, musíme hovoriť s kolegami vysokej predstaviteľky a podpredsedničky komisie Mogherini a z EAS pozrieť sa na to, aký majú oni názor pretože oni majú určite viac informácií ako DG, KFIN, e, keď by sme takéto niečo spravili na jedenkrát, alebo či Kubu necháme ako potenciálne oprávnenú s možným rozhodnutím neskôr v budúcnosti. E, v v každom prípade podporujem stanovisko kolegov z EIB, že treba venovať pozornosť, čo sa týka požiadaviek na EIB, a, a, sú tie požiadavky realizovateľné alebo nie. Požiadavky na reporting. Niekedy um, narazíme na vec, že určité dôverné informácie je potrebné chrániť, uh, obchodne citlivé informácie je potrebné chváliť, alebo iné veci, ktoré jednoducho v praxi E, sa ťažko realizujú. Vediem ako jeden e, príklad rodových otázok. Podporujeme to, čo navrhujete, aby sme kladli dôraz na rodovú rovnosť, ale keď žiadate systematické ex post správy podľa jednotlivých investícií a e, rozpísať údaje o rodových aspektoch, e, samozrejme, ak sa milím, opravte, ale ja si viem predstaviť, že to je asi v praxi dosť zložité. E, E, poskytujú sa úvery, poskytujú sa záruky a v praxi nie až tak jednoduché zistiť uh, rodový aspekt uh, týchto úverov či záruk. Čiže áno, je fajn mať hlásenia, ale musíme tie požiadavky obmedziť na niečo, čo je v praxi realizovateľné, rozumné. Čo sa týka primeranosti, pán predseda tu o tom hovoril, komisia pravidelne hodnotí aj využíva externých partnerov na overovanie. Posledné hodnotenie sme robili tento rok, čiže to nie až tak dávno. Sme presvedčení, že 9% je primeraná sadzba, ale keďže rozširujeme našu činnosť a púšťame sa do úplne nových oblastí tým, že e, kryjeme aj komerčné riziko krajín, v ktorých máme iniciatívu zvýšenia hospodárskej odolnosti, tak potrebuje mať taký väčší nárazník v rozpočte niekde medzi 90 jednoducho len, aby to bolo v podstate bezpečné a ak by sme mali niečo v rezerve, keď sa situácia zhorší, aby sme nemuseli rovno ísť sa členskými štátmi a pýtať peniaze. Ehm, je tu návrh správy výboru AFET, správne sa tam uvádza, že diskutujeme o veciach e, na rade. Kto nepozná terminológiu EIB, vlastne ide o to, aby EIB mohla už teraz začať realizovať nejaké veci a potom komisia ex post sa rozhodne, že e, rozšíri pokrytie už na existujúce aktivity. To sa robilo v rámci FC1, e, čo viete, dá sa to spraviť aj pre FC2, ak by to parlament podporil, jednoducho by si to žiadalo dohodu medzi EIB a komisiou o tom, ako presne by sme tieto zábezpeky, pardon, otázky warehousingu uh, rozšírili Takže keďže e, cieľom je pomôcť e, utečencom, tak e, je to súrne. Ďakujem pekne, pán predseda. Thank you very much. No, I've got no... Ďakujem. Žiaden kolega sa nehlási o slovo k tejto téme, preto udelím opäť slovo spravodajcovi. Spravodajkyni, nech sa páči, Eda. Eh, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne kolegom EIB aj komisii za komentáre. Nechcem ísť príliš do detajů, ale chcem spomenúť niektoré veci. Najskôr rozdelenie návrhov, respektíve prerozdelenie navýšenia prostriedkov do, do jednotlivých kategórií. Ja som to spomenula na začiatok. Musia sa zohľadniť snahy a aj vzhľadom na prácu EIB v Moldavsku a na Ukrajine, zdá sa mi, že by bolo dobre stanoviť minimálnu úroveň investícií na rok 2018. No a aj pre krajiny na juhu by to bolo zaujímavé, čo by mohli dostať na utečencov, keď príjmu viac utečencov. No a tá korelácia jedna tretina, dve tretiny medzi politikou a investíciami na východe a na juhu, myslím si, že tá korelácia sa týmito malými úpravami nezachová ale tie investície a regionálne stropy by sa nemali nechať na rovnakej úrovni, a preto som sa snažila tie čísla trošku navýšiť. Ja viem, že je to kvadratúra kruhu, ale snažím sa o to. Je dôležité, aby aj Latinská Amerika sa dostala do popredia. Ja som navrhla v regiónoch Kuba a v iných regiónoch, ktoré majú oprávnenie na podporu, aby sa robilo viac aby sa tým posilnila zahraničná politika EÚ. Zahraničná politika EÚ voči Latinskej Amerike by nemala urobiť obrad o 180 stupňov, ale mala by posilniť svoju pozíciu, keďže tu máme teraz Trumpa. Je to geopolitická stratégia. Európska únia by mala mať nejakú geopolitickú stratégiu v tomto regióne, mala by tam byť silnejšie prítomná. My sme sa chceli poučiť aj z tej chyby, ktorú robí Trump, e, že sa vlastne sústredí iba na USA, ale práve táto jeho politika môže byť šancou pre EÚ. No a teraz ešte konkrétne ku Kube. Európska únia a vysoká zástupkynia pani Mogherini v decembri 2016 k tomu vyjadrili, v decembri 2016 sa ukázala vôľa a, a zmena v, vo všeobecnej pozícii EÚ voči Kube, ale táto zmena sa neodrazila ešte úplne. Parlament to musí posilniť. Bolo to gesto voči Kube, bol to krok smerom ku Kube, ale my by sme to mali ešte posilňovať a vnímať túto krajinu ako prioritnú. Máme tu teraz túto správu, ktorá by bola na to dobrým miestom. Mohli by sme vyslať politický signál. No a ešte posledná pripomienka k tým 35 miliónom. Musíme to zvýšiť, túto sumu. Hovorili sme o kategórii 4, ale myslíme si, že by sme boli schopní nájsť nie len 35 miliónov, ale aj stovky miliónov na financovanie migračnej politiky a utečencov. rozpočtový výbor bol prvým výborom, ktorý hľadal uh, nové prostriedky v rozpočte, ale bohužiaľ členské štáty neboli schopné použiť tieto peniaze, pretože politika príjmania, presídlovanie, relokácie, toto členské štáty neimplementovali, naozaj sa toho zhostili veľmi ľahko, ale myslím si, že tých 35 miliónov nie je tak veľa. Boli by sme schopní nájsť v inej kategórii aj 150 miliónov. A keď bude vôľa, tak e, bude možné tie peniaze nájsť, ale musíme to naozaj e, vedieť dobre e, použiť v našom susedstve. You, well, Ďakujem, pani spravodajkyňa. Pripomínam teraz ešte lehoty Pozmeňovacie návrhy predkladajte do 2. marca o 18. do 18. 19. marec schválenie v INTA. Tento výbor bude mať výbor e, výmenu názorov na 20. a 21. marca. 21. marca budeme E, príjmať aj stanovisko AFED a 22. marec je schválenie vo výboru DV. 30. marca príjme správu rozpočtový výbor a prvý trialog sa bude konať 10. apríla. A predtým samozrejme to pôjde na plenárku. To je zatiaľ všetko. Odročujem túto schôdzu. Opäť sa stretneme o tretej popoludní.